liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir sollten anfangen, die Reihen. Milé kolegyne, kolegovia, myslím si, že by sme mali začať. Lavice ešte nie sú príliš zaplnené, ale dúfam, že sa to zmení v priebehu predpoludnia. Vítam vás tu dnes Predpoludním a teším sa, že vás môžem privítať na našom plenárnom zasadnutí medziparlamentárneho stretnutia na tému Európske kultúrne dedičstvo. Panely už včera, a tedy úspešne prebehli tieto tri pracovné panely dnes po tematickej stránke zosumarizujeme a predsedovia predchádzajúcich včerajších panelov kolegyňa Kosta, Diakono a kolegyňa Ferhajnen nám neskôr poskytnú krátky prehľad o, o diskusiách, ktoré včera prebehli, aby ste mali všetci prehľad o tom, o čom sa diskutovalo. Je mi potešením, že dnes inak než včera, kedy sa to dalo zabezpečiť len pre jeden panel, eh, podarilo eh, zabezpečiť tlmočenie vo všetkých úradných jazykoch. Tiež sa teším, že dnešné zasadenutie prebieha pod záštitou pána predsedu Európskeho parlamentu Tajányho, čo počiarkuje veľkú veľký význam, ktorý Európsky parlament pripisuje nielen kultúrnemu dedičstvu, ale tiež výmene medzi eh, národnými parlamentami s národnými parlamentami, aj keď pán predseda Tajany vzhľadom na iné pracovné povinnosti žiaľ eh, musel sa ospravedlniť. 100 eh, ročnica od konca pre svetovej vojny nám pripomína rozmanitosť európskeho kultúrneho dedičstva, ale tiež protiklady a výzvy, ktoré v tejto súvislosti vyvstávajú. Toto je pre mňa príležitosť, aby som e, e, sa prihovorila k účastníkom dnešného podujatia, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Milí hostia, Európa sa nachádza pred veľkými výzvami, možno najväčšími, s ktorými sa musel potýkať náš kontinent v ostatných desaťročiach. Ekonomická neistota najmä, kvôli meniacim sa e, medzinárodným obchodným vzťahom, e, ťažké konflikty, deformácia, presun globálnych mocenských e, pomerov, migračné pohyby a s tým spojené integračné snahy a e, intenzívne e, e, boje o dnešok a najmä o zajtrajšok európskeho projektu dominujú aktuálnu diskusiu o Európe a realitu. Vzhľadom na tieto výzvy e, možno e, niekto si e, myslí, že kultúra nie je až taká politická priorita a ústredný nástroj na zvládnutie práve týchto víziev. Ale ja sa odvážim tvrdiť, že tomu tak je. Kultúra je najcielenejší prostriedok, aby sme prispeli k odpovediam na otázku o budúcnosti časti Európy a riešili zásadnú krízu kontinentu, ktorá sa zdá byť hlbokou krízou identity. Ja by som vám znázornila túto krízu. Napadajú mi tu v tejto súvislosti tri otázky. E, kto sme, odkiaľ pochádzame a kam sa uberáme. Tieto základné otázky neboli boli teda zásadnou hnacou silou Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 ktoré, e, ktoré sa, ktorý sa podaril ukončiť po spoločných snahách medzi Európskym parlamentom, členskými štátmi a Európskou e, komisiou mm, po počiatočných problémoch. Nielen e, svojim názvom je Rok kultúrneho dedičstva európskym, aj tie ambície, ktoré si kladie, si zaslúži tento predikát mm, tento rok, ktorý sa blíži eh, ku eh, koncu, eh, mm, sa zaslúžil o to, aby sme si uznali vzájomné pojitko európskych civilizácií. a Robíme tak spoločne v rámci uznávania nášho kultúrneho dedičstva. Toto je dôležité nielen z časovej perspektívy, ale aj na základe mota celého roka. Naše dedičstvo, kde sa minulo stretáva s budúcnosťou. Dnešné podujatie e, slúži na to, aby sme spoločne spoločne e, poukázali na e, našu úlohu ako politikov a občanov v rámci rôznych aspektov e, potenciálu našho kultúrneho dedičstva, pretože naše kultúrne dedičstvo musí sa dostať na väčšiu úroveň, a to aj prostrednícom tohto roku 2018. A to nie len preto, že je to dobrý projekt, ktorý je schopný umožniť dlhodobú identifikáciu sa občanov Európy s týmto európskym projektom. Ako už bolo v minulosti e, e, pri rôznych príležitostiach e, povedané, napríklad pri otvorení kultúrneho roku detičstva minulý december v Miláne alebo na konferencii na vysokej úrovni kultúrne dedičstvo v Európe s pánom predsedom Tajanim a predsedom Junckerom v júni tohto roku. Nechcem prepadať ani dnes nejakému kultúrnemu takzvanému optimizmu, optimizmu kultúry ako zdanlivému lieku na všetky problémy Európy či dokonca celého sveta. Ako všetko ľudské, aj kultúra je ambivalentná. Môže uvoľňovať pozitívne ako aj negatívne energie, môže pôsobiť integratívne, ale aj narúšajúco, rušiť hranice alebo mm, vytvárať nové. To posledné platí najmä vtedy, keď sa kultúra ako médium zneužíva na šovinizmus, vyčleňovanie, eh, difamáciu alebo eh, iné veci. Áno, kultúra je to, čo nás odlišuje, ale nie je niečo, čo nás delí, ale je niečím, čo nás spája. Spája krajinu s mestom, jeden členský štát s druhým, spája staré s novým, minulosť s budúcnosťou. Tým pádom boj kultúry v pozitívnom zmysle slova je e, samotnou kultúrou, tak ako to rakúsky e, spisovateľ Karl Kraus už pred 100 rokmi e, požadoval. A tento boj musíme viesť aj naďalej. Kultúrne dedičstvo si vyžaduje neustále snahy, aby sme si uvedomovali toto dedičstvo, zachovávali ho a najmä zachovali ho do budúcnosti, tak ako už Goethe vo Faustovi píše to, čo si nadobudol od tvojich otcov, udržiavaj e, si to. Mám e, veľkú dôveru v to, že sa vám, dámy a páni a nám, e, podarí spojiť naše síly v prospech Európy, jej občanov. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. A teraz pristúpime k diskusii. Vzhľadom na veľký počet nahlásených rečníkov hlavnému cieľu dnešného podujatia, ktorým je naučiť sa zo skúsenosti členských štátov a vymieňať si navzájom e, názory, e, ukončím svoje slova, ale skôr než dám slovo rečníkom k časovému harmonogramu, ktorý je dnes dôležitý. Poprosím vás, aby ste sa pridržiavali eh, prideleného rečníckého času. Kolegyne, kolegovia z Výboru pre kultúru vedia, že v tomto smere viem byť veľmi prísna, takže keď sa váš rečnícky čas bude blížiť ku koncu, dovolím si zaklopať kladivkom, pretože je to aj vec férovosti voči nadchádzajúcim rečníkom, aby ste sa všetci pridržiavali svojho rečníckého voľného času, pretože ináč by to celé bolo veľmi dlhé, ale my máme e, e, čas do 12.30, kedy si aj tlmočníci, myslím, zaslúžia svoju e, zaslúženú prestávku. Takže rečnícky čas rozdelím v závislosti od požiadaviek. Maximálne dve minúty budete mať možnosť hovoriť. Zastupcovia národných parlamentov, ktorí sa chcú vyjadriť, ja tých poprosím, aby ste formulár, ktorý máte pred sebou, za týmto účelom vyplnili a uviedli tam, po ktorom paneli by ste sa radi vyjadrili na úvod každého panelu a tých troch Ehm, teda zhrnutia tých troch včerajších sa bude konať tematická diskusia a e, rečnícky čas pridelím v súlade s časom, ktorý máme k dispozícii a s požiadavkami o slovo. A teraz sa teším, že môžem medzi nami privítať e, rakúske predsedníctvo e, stúpené pani e, veľvyslankyňou Elizabeth Confide a potom Európsku komisiu zastúpenú príslušnou pani generálnou riaditeľkou Timis Kristofu. A teraz vás poprosím, pani Confide, o slovo. Nech sa páči, srdečne vás vítam u nás v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, vážené volení poslanci Európskeho parlamentu, vážení zástupcovia národných parlamentov. Ďakujem za eh, príležitosť informovať vás eh, o ťažiskách Európskeho eh, rakúskeho predsedníctva v rámci roku Európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Je to jeden z najdôležitejších bodov, ktorý ťažiskovým aj v rakúskom predsedníctve. Uvedomujeme si veľkú zásluhu Európskeho parlamentu tak pri prijatí rozhodnutia, ako aj pri eh, eh, realizácii dôležitých iniciatív. Eh, táto veľká angažovanosť je radou veľmi eh, mm, dobre hodnotená. Tento rok eh, kultúrneho eh, dedičstva predstavuje dôležitý aj ekonomický zdroj, ktorý sa dostáva do centra pozornosti, je hybnou silou. Kreatívnosť stvárňovania našej budúcnosti zlepšuje kvalitu života našich ľudí, zlepšuje sociálnu súdržnosť. Celý rad eh, projektov a podujatí v celej Európe eh, má eh, presne tieto funkcie a pripomína nám ich a učí nás vážiť si ich. Táto tvorba povedomia pre spoločné kultúrne dedičstvo sa týmto zvyšuje, čo je veľmi dôležité. Popri tradičnom a historickom ponímaní sa k nemu pridáva aj súčasný komponent tým pádom mm, chceme, mm, teda majú byť Mm, informovaní mnohí e, ľudia, najmä mládež. E, je cieľom ju aktívne zapojiť. V Rakúsku e, samostatný portál informuje o aktuálnych aktivitách, o plánovaných aktivitách v tejto oblasti a je akosi platformou pre projekty, ktoré sa v tomto smere realizujú, ale tiež iniciatívy, ktoré sú požadované. A asi 186 eh, projektov toho času prebieha. V rámci rakúskeho predsedníctva sa však konali aj odborné eh, konferencie. Dovolte mi, aby som spomenula napríklad Európsku konferenciu pre architektúru a politiku ktorá sa konala 13. až 15. septembra. Táto konferencia sa venovala otázke, ako e, kvalitná kultúra e, výstavby môže byť dosiahnutá pre všetkých a aké e, kroky je možné vykonať na európskej a národnej úrovni, aby sa aj naďalej stávalo vo vysokej kvalite. Ešte by som vám e, rada e, porozprávala o veľmi dôležitej konferencii a síce záverečnej konferencii Európskeho roku o kultúry 2018, e, ktorá sa bude konať 6. 7. decembra v Viedni. Bude rozdelená na dva bloky. 6. decembra to bude verejne prístupná pracovná konferencia, ktorej úlohou je upozorniť na európske projekty. Bude sa to konať vo verejných priestoroch priestoroch e, v centre Viedne. Očakáva sa navštevnosť asi 600 ľudí. V druhý e, deň e, sa uskutočnia konferencie, panelové diskusie, pracovné skupiny tiež v e, rámci tejto konferencie dôjde e, k udeleniu Európskej ceny e, za národné dedičstvo a za školské projekty. Teší nás, že pani predsednička spoločne s našim pánom spolkovým ministrom Brumelom a pánom komisárom Navračičom otvoria túto konferenciu. Očakávame, že pri tejto príležitosti pán komisár Navračič oznámi a bude prezentovať nový akčný plán pre kultúrne dedičstvo. Ide tam najmä o otázku trvalej udržateľnosti e, Európskeho roku kultúry, napríklad trvalo udržateľný cestovný rok, partici- cestovný ruch, e, participatívne riadenie kultúrneho dedičstva. Ide tam najmä o osvedčenú prax a zapojenie mládeže do týchto projektov. Dôležité pre nás je, aby ciele roku kultúry išli aj nad rámec tohto tematického roka preto sme e, chceli e, e, zamerať sa aj na nasledujúce kroky po tomto Európskom roku kultúrneho dedičstva 2018 a dohodnúť si príslušné opatrenia. Práve táto trvalá udržateľnosť ako jedna z piatich priorít v akčnom pláne pre kultúru 2019 až 2022 e, sa nám podarila, pretože sme to do tohto plánu zakomponovali. Za rakúskeho pracovného predsedníctva sme mali jednu z ústredných úloh vytvoriť rámec pre budúcu spoluprácu v EÚ v oblasti kultúry. Od júla sa teda viedli intenzívne diskusie a pracovný plán má byť predložený 20 7. novembra ministrom kultúry na rade, kde bude schválený. Čo je dôležité? Zamerali sme sa na e, vybrané priority, na e, monitoring e, pokroku, na potrebnú flexibilitu, aby bolo možné reagovať na zmenenie rámcových podmienok a väčšia zodpovednosť všetkých členských štátov za realizáciu. Okrem akčného plánu pre kultúrne dedičstvo Európskej komisie boli dohodnuté opatrenia, ktoré slúžia na výmenu skúseností medzi európskymi členskými e, štátmi v rámci e, prístupov pri vývoji týchto politík spolu s odborníkmi e, na európskej úrovni. Tiež sa uskutoční workshop na alternatívne možnosti, o alternatívnych možnostiach financovania pre kultúrne dedičstvo, workshop o normách kvality pri reštrukturalizácii objektov kultúrneho dedičstva, ako aj participatív na účasť na základe e, ustanovení dohovoru s FARA. Ďalší dôležitý aspekt e, e, predstavoval návrh komisie Creative Europe, ktorý bol predložený 30. maja 2018 a od júna sa o ňom rokuje vo výbore pre kultúru. Tieto rokovanie nového podporného plánu pre kultúrny a kreatívny sektor predstavujú jednu z priorít nášho predsedníctva. Cieľom pritom je dosiahnuť eh, podľa možnosti veľký pokrok a rade eh, predložíme o tomto správu. Paralelne k tomu viem, že sa tento materiál rokov zachováva aj v parlamente. Ďakujem pani Silvii Kosta, poslankyni Európskeho parlamentu, za jej angažovanosť a gratulujeme tiež k jej úspešnému predloženiu správy koncom oktobra. Podpora kultúrneho dedičstva zostáva centrálnou požiadavkou Európskeho podporného programu. Mnohé krajiny e, majú mať v budúcnosti možnosť financovať e, projekty kultúrneho dedičstva, najmä cezhraničného charakteru. E, ťažiskom je posilnenie povedomia pre spoločnú európsku históriu a hodnoty. To je nový projekt a žiadosti môžete podávať do polovice decembra. Kultúrne dedičstvo však neznamená stratiť pohľad na inovácie, nové technológie, práve naopak. 8. oktobra sa vo Viedni uskutočnila konferencia o doborov mm, Challenging the Content in the Digital Economy. Asi 370 odborníkov na médiá a kultúru sa zúčastnili na tejto dvojdenej konferencii, eh, kde diskutovali o mm, výzvach v digitálnom veku v oblasti e, kultúry, e, kultúrneho dedičstva médií. Išlo tam o to, ako e, riešiť obsahy, najmä v sektoroch film, televízia, tlač, ako tieto oblasti môžu najlepšie profitovať z digitalizácie, ako môžu zostať viditeľné a konkurencieschopné. Digitálna technológia prostredníctvom svojich svojich služieb ponúka nové možnosti na šírenie obsahov. Čo je ale dôležité, aby sme tento veľký ekonomický a kultúrny potenciál dokázali využiť. Zároveň je veľká potreba diskutovať o transparentnosti, sú tam dezinformácie, mediálny pluralizmus, kultúrna rozmanitosť, ale tiež férové zdaňovanie a odmeňovanie e, služieb u umelcov a kultúrnych inštitúcií. Táto konferencia konferencia ukázala, že vzhľadom na dramatické zmeny v eh, informačnej a mediálnej oblasti je potrebné aplikovať nové techniky. Diskutovali sa nové stratégie eh, hospodárskej súťaže, eh, mnohé aspekty spolupráce medzi súkromnými a verejnoprávnymi inštitúciami a inými sektormi, ako tiež spoločné marketingové a obsahové platformy. Diskusie zároveň ukázali, že že existuje stále väčší konsenzus o tom, že potrebujeme rovnaké e, podmienky pre všetkých hráčov v tejto oblasti. Mimo európske onlineové platformy pôsobiace v EÚ musia dodržiavať európske zásady a hodnoty. Nie je to len otázka právneho e, štátu, aby tieto a jednotlivých národných štátov, aby tieto uložili týmto online platformám príslušné e, e, povinnosti. E, čo e, by e, bolo rakúske predsedníctvo bez e, zamerania sa na kultúru a bez toho, že by sme tu mali niečo, čo si môžete pozrieť aj tu v Bruseli. Aj naďalej prebieha tu kultúrna výstava. Rakúsko sa na nej prezentuje ako kultúrna krajina. Pozývame vás pozrieť si ju, pozrieť si, ako tradičné a aktuálne myslenie sa harmonicky doplňajú a otvárajú otvárajú nové pohľady. E, je to v Bozár, táto e, výstava to je veľmi spolahlivý tradičný partner. Dúfam teda, že sa mi podarilo informovať vás stručne o aktivitách rakúskeho predsedníctva v oblasti Európskeho roka kultúry a ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pani veľvyslankyňa. A teraz pristúpime postúpime, teda dáme slovo Európskej komisii. Pani Kristofidu, nech sa páči. Máte slovo tiež, poprosím, maximálne 10 minút. Je pekné, že ste medzi nás prišli. You, Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu a národných parlamentov, kolegovia. Je mi veľkou cťou, že tu dnes môžem byť s vami Viem, že mnohí z vás precestovali veľkú vzdialenosť, aby tu dnes mohli byť a ďakujem vám za to. Dnešné diskusie, rozhovory vám umožnia hovoriť o troch veľmi významných témach, ktoré sú hodnotné v kontexte Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Kultúrna identita, zachovanie a rešta, reštaurovanie, obnova kultúrneho dedictva a potom kultúrne dedictvo a vzdelávanie. Skôr ako začnete svoju diskusiu, chcela by som sa s vami podeliť o moje skúsenosti a uh, E, názory na to, čo sa nám tento rok podarilo. Európsky rok je naozaj úspech, na ktorý môžeme byť všetci hrdí. Čísla sú presvedčené. Viac ako 11 tisíc udalostí v roku 2018 na oslavu nášho kultúrneho dedičstva. A takto sme oslovili viac ako 6 miliónov ľudí. Bez podpory a výdrže, výdrže Európskeho parlamentu by sme nemali Európsky rok. A preto sa vám chcem poďakovať za to Taktiež sa chcem poďakovať členským štátom, že si osvojili našu iniciatívu a prinavrátili verejnosti povedomie o tom, čo z nás robí Európanov. Naozaj úspechom roka a komisár Navračič bude o tom hovoriť dnes podrobnejšie. Bolo možné len preto, že sme tu mali neunávnu prácu, oddano značenie všetkých občanov Európy, ktorí, pracujú, ktorí sa zapájali do kultúrneho dedičstva, organizácie kultúrneho dedičstva, školy, múzea, galerie e, v celej Európe. Niektorí z nich sú tu. Ďakujem vám za všetko, čo ste spravili, aby tento projekt dostal život. Aktivity boli vykonávané decentralizovaným spôsobom. Pracovali sme v úzkom partnerstve s členskými štátmi, partnerskými krajinami a mnohými organizáciami z oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva. Ďakujem výboru zainteresovaných strán za to, že spojili ľudí zo všetkých oblastí životov, života, ktorí skúmali prepojenie kultúry a identity. Tým sa dostávam k prvej témy preskúmanie, rozobranie vzťahu a väzby medzi kultúrou a identitou bolo v jadre toho ročných aktivít ako my, ako jednotlivci, sa kultúrne vyjadrujeme, je odrazom našej reality, e, aj identity, alebo nie. Naša hudba, umenie, literatúra, tanec, tradície definujú, kto sme. Rok bol a bude nielen príležitosťou prehodnotiť, čo sme my, Európania 21. storočia, ale umožní aj analyzovať historické a kultúrne síly, ktoré vytvorili našu tradíciu a miesto na tomto kontinente. Veľkou radosťou som sa zúčastnila akcií v Európe, ktoré organizovali Európania. Takže čo sme vykonali? čo sme spravili? Zdvojnásobili sme rozpočet na Európske dni kultúrneho dedičstva spoločne s Radou Európy. Takto sme otvorili miesta, ktoré sú zriedkavo otvorené a organizovali osobné udalosti. Potom 30 miliónov ľudí sa zúčastnilo na e, takýchto aktivitách. Tým, že sme sa zúčastňovali na dňoch dedičstva, týchto 30 miliónov ľudí malo jedinečnú skúsenosť prepojenia s kultúrou, mohli prehodnotiť a znovu sa napojiť na svoju miestnú národnú identitu. Napríklad Portugalsko, zdieľanie pamäte ako faktora občianstva, dôstojnosti a demokracie bolo hlavným motivom roč, tohto ročných oslav táto vysoká účasť na dňoch dedičstva sme videli v Bulharsku a Luxembursku, kde prišiel dvojnásobný počet návštevníkov na lokality ako v minulosti. V Švédsku bolo až 250 podujatí tento rok z roku, e, v roku 2018 v 2018 z predchádzajúceho roku zdieľanie pamäte medzi generáciami, komunitami a krajinami vytvára tolerantnejšiu, osvietenejšiu spoločnosť svet. To je presne našim svetom počas Európskeho roka kultúrneho dedičstva. E, dni dedičstva sú určite tým hlavným bodom, ale boli aj tisícky iných udalostí v priebehu roka. Rodiny, jednotlivci, komunity v celej Európe využili túto možnosť prežiť tento rok a zapojili sa do procesu, ktorý si vytvárali sami, v ktorom interpretovali vlastnú identitu. Chcem ešte tu spomenúť Európu Nostru, ktorá mobilizovala všetky tých, ktorým záleží na európskom kultúrnom dedičstve. Neskôr v priebehu dňa sa dozvieme o tom viac. A keď skúmame vzťah medzi kultúrou a identitou, tak je veľmi dôležité zachovať a obnoviť tie zdroje, ktoré predstavujú naše kultúrne dedičstvo a sú také vzácne. Tým sa dostávam k druhej téme a teším sa na to, čo povie Suzanko, predsedníčka Európskej konferencia konzervatorských a reštauračných organizácií, ktorí odvádzali úžasnú prácu tento rok a e, v Európsky deň konzervátorov a reštaurátorov odviedli kus práce v celej Európe. Ak je kultúrne dedičstvo také dôležité pre našu identitu a pocitov, kto sme, musíme robiť všetko preto, aby sme ho zachovali. K zacho- v jadre zachovania dedičstva z dlhodobého hľadiska je prenos skúsenosti a znalosti zachovania týchto vecí budúcim energáciám. Kon, zachovanie a reštaurovanie našeho dedičstva ochraňuje a prenáša kultúrne tkanivo nášho sveta a súčasne si zachováva historickú aj materiálnu integritu. V priebehu roka sme kládli veľký dôraz presne na toto. Napríklad expertná skupina koordinovaná Medzinárodnou radou pre monumenty, pamätníky a pamätné miesta v spolupráci s komisiou vypracovala zásady kvality pre zachovanie kultúrneho dedičstva. 22. novembra v Benátkach predloží tieto usmernenia e, táto e, expertná skupina. V roku 2019 komisia predloží tieto na zásady, na verejnú diskusiu, aby sme mohli ďalej diskutovať o využívaní európskych prostriedkov na tento cieľ. Ďalej, zapájanie sa s komunitami, ktoré žijú s dedičstvom pri dedičstve. Napríklad je to trasa historického dedičstva, ktorú sme vypracovali v roku 2018. Sú tam projekty a akcie financované EÚ a členskými štátmi. Táto trasa chce prepojiť e, akcie európskych inštitúcií a národných inštitúcií v úzkom prepojení s miestnymi organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré oslavujú kultúrne dedičstvo vo všetkých formách. Je to prejav silného záväzku EÚ Západnému Balkánu a jeho perspektíve európskeho členstva. Je to v súlade so západobalkánskou stratégiou z februára tohto roku. A keďže si uvedomujeme, že cestovný ruch v eh, oblasti kultúrneho dedičstva posilňuje miestnu ekonomiku, tak musíme zabezpečiť, aby cestovný ruch bol zabezpečený. Zoberme si Benátky, Dubrovnik, Barcelona. Tam sa obyvatelia vydávajú do ulic, aby protestovali proti nadmernému cestovnému ruchu a jeho škodlivým účinkom na pamätné miesta. Uvedomujeme si túto skutočnosť a jedna z desiatich iniciatív roka sa zamerala na podporu udržateľného kultúrneho cestovného ruchu. V tomto kontexte vítam barcelonskú deklaráciu lepšie miesta na život, lepšie miesta na návštevu a tí, ktorí pracujú v oblasti kultúry a kultúrneho cestovného ruchu, majú e, záujem o udržateľný cestovný ruch tak, aby sa e, vyvážilo využívanie miest kultúrneho dedičstva, potrieb cestovného ruchu a potrieb miestnych obyvateľov. Niektoré projekty sa zamerali aj na väzbu medzi kultúrnym a prírodným dedičstvom. Hovorím veľmi rýchlo, lebo sa bojím, že Petra tu na bude udierať kladivkom na moju hlavu, takže sa ospravedlňujem tlmočníkom. Potom Natura 2000, európska sieť e, environmentálne chránených oblastí, má veľký potenciál na vysvetlenie a odrejmenie takýchto väzieb. Artelek a slovenské krasové jaskyne na jeho Slovenska blízko maďarských hraníc majú, budú chrániť prírodné a kultúrne hodnoty a podporovať ekoturizmus v snahe nielen zachovať tieto jaskyne, ale aj prírodu a voľne žijúcu zver okolo nich. Vytvoril sa zónový systém, kde sú oblasti pre e, voľne žijúcu zver, oblasti, kde sa môžu pohybovať turisti len na vyznačených chodníkoch a oblasti, kde sa vôbec nedá len tak slobodne chodiť. Do, tejto, do tohto procesu je zapojené miestne obyvateľstvo, lebo musia rozhodnúť, čo je udržateľná úroveň cestovného ruchu. Žiaľ, v, do, e, v dôsledku geografických katastrof môže dosť poškodeniu vzácných častí našeho dedičstva, ale nové inovatívne technológie nám pomáhajú zachovať, obnoviť zraniteľné miesta kultúrneho dedičstva. Horizont 2020 investoval tento rok 66 miliónov eur na projekty, ktoré zlepšujú spôsob zachovania, reštaurovania a obnovy kultúrneho dedictva. Napríklad komisia financovala štyri výskumné a inovatívne procesy, ktoré majú vytvoriť a overiť nové riešenia na riadenie rizika a zlepšenie odolnosti historických sídiev v prípade katastrof. Okrem toho, naša vedecká služba, spoločné výskumné stredisko, bolo v čele vytvárania technológií na posúdenie hrozieb dopadajúcich na kultúrne dedictvo a plánovanie e, obnovy. Spoločné výskumné stredisko vytvorilo mobilný laserový skenovací prístroj, ktorý umožnil vytvárať 3D mapy, aby sme lepšie videli poškodenia historických budov a takto dosázali nájsť najlepší spôsob reštaurácie. Toto zariadenie sa už využíva pri rekonstruovaní baziliky nošia v Taliansku, kde došlo k poškodeniu počas zemetrasenia. Dámy a páni, teraz veľmi rýchlo k poslednej téme. Európsky rok by nemal žiaden význam, ak by sa nezameral na vzdelanie a zvyšovanie podobnej hodnoty kultúrneho dedičstva pre našich mladých ľudí. V zásade podarilo sa nám e, komunikovať s mladými ľuďmi, Získali sme ich pozornosť, vieme, ktorí budú budúci strážcovia týchto miest e, kultúrneho dedičstva. Odpovede nepoznáme hneď, ale chcem len povedať, že na miestnej a regionálnej úrovni sa treba o to snažiť. Pomáhame učiteľom, aby do tried prišli, priniesli kultúrne dedičstvo. Máme aj materiály vo všetkých európskych jazykoch. Vytvárame družobné miesta E, máme profesionálov, ktorí pracujú na zvyšovaní povedomia o vzdelávaní, o dedičstve. Máme aj knihu o tomto, ktorá vysvetľuje rôzne formy kultúrneho dedičstva a uvádza príklady, ako dostať kultúrne dedičstvo do tried. Učitelia a žiaci sa zamýšľajú najkreatívnejším spôsobom na touto tému pomocou umeleckého vyjadrenia, objavovania kultúrneho dedičstva cez výstavy, prechádzky, komunikáciu so žiakmi z iných krajín o tom, čo je Európa a čo nás spája ako Európanov. Máme 600 tisíc učiteľov, ktorí sa zúčastňovali na takomto družobnom úsilí, tak dúfame, že budeme mať veľký rozsah. Európska solidarita vyzýva mladých, aby pracovali s odborníkmi v oblasti zachovania ako aj z kultúrnych zariadení kultúrneho dedičstva. V Erasme Plus máme kultúrne dedičstvo ako prioritu všetkých strategických partnerstiev Komisár Navračič vám dneska povie, aké má plány zabezpečiť dedičstvo roka a roz, navrhne rozpočet, navrhne aj rozpočet. Ja dúfam, že to, čo povie, budete považovať za veľmi zaujímavé a ja ďakujem za túto možnosť, ktorú mi tu Petra dala. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne tými za túto vyčerpávajúcu informáciu o aktivitách komisie, ako aj o využívaní rôznych programov pre kultúrne dedičstvo. A ďakujeme aj pani veľvyslankyni za veľmi dobrý prehľad tohto ambiciozného programu rakúskeho predsedníctva v tomto pol roku v oblasti kultúrneho dedičstva Ďakujem, že sa v decembri dostanem aj do Viedne na záverečnú akciu. Teraz prvý panel a to je téma kultúra a identita. A včera sme už mali aj pracovný panel pod vedením Silvy Kosta a teraz chcem poprosiť Silviu 3 minúty, keby si tak stručne nás informovala o tomto paneli. Silvia, máš slovo. Budem hovoriť po taliansky. Ďakujem veľmi pekne všetkým predrečníkom. Pani veľvyslankyni za jej milé slova, za jej zaangažovanosť. Ďakujem všetkým za tú veľkú podporu, ktorú da, poskytla komisia, aby tento rok bol takým úspechom. Vypočuli sme, mali sme prvý panel, kde boli e, poslanci, generálne riaditeľstvo, sekretariat. E, diskusiu sme začali debatou o komplexnosti, zložitosti európskej identity. A nie je rozpor medzi európskou identitou a kultúrnou rozmanitosťou, kultúrnym dedičstvom v Európe. To, bol, to bola jedna taká myšlienka. Vychádzame z toho, že identita je kultúrna, individuálna a že má viacej aspektov a vychádza to z jej e, zložitosti a máme potom aj spoločnú identitu a e, s rôznymi identitami, ale inkluzívnu na celoeurópskej úrovne. Niekto môže byť súčasne, ja neviem, Toskancom, Talianom a Európanom. Potom sme hovorili o Balkáne a o spoločnom pohľade na zložitú históriu tohto regiónu. To je určité východisko, ktoré by sme mohli zahrnúť aj do učebných plánov vo väčšej miere. Tento proces verie aj k tomu, aby sme našu minulosť aj budúcnosť takto prepojili tento rok a cieľom je takto vybudovať spoločenstvo a vznikla komunita dedičstva, ktorá bude pracovať na tejto budúcnosti podľa mm, dohovoru z FARA a to musia ešte niektorí podpísať. Myslím si, že máme túto spoločnú históriu a máme aj e, históriu mieru, čo je dôležité pre národnú iniciatívu. Tento rok sme počuli zvony, ktoré zvonili za mier a to ukazuje, že je tu silná emocionálna stránka našej identity. Tu nejde len o duchovné zachytenie identity, ale aj emocionálne zachytenie identity. To sa ukázalo v tých odpovediach, ale aj v očakávaniach. Musia sa budovať e, mosty e, miestne, regionálne, európske. Potrebujeme prepojiť kultúrne a náboženské dedičstvo ako dôležitú súčasť našej európskej identity. Takže sú hmotné aj nehmotné aspekty v tomto kultúrnom dedičstvo. Všetko je súčasťou identity potom tu boli aj pochybnosti v oblasti identity. Hovorilo sa o tom, že sú veci veľmi problematické, že sa veci niekedy riešia e, nacionalisticky a e, Hovorilo sa tu aj o storočnej tradícii, ktorú potom prenašajú ďalej umelci a podobne. Naozaj to ovplyvnilo Európu. Mali sme, ho, mohli sme takto uskutočniť tisícky projektov, ktoré boli dôležité nadnárodné projekty a mali sme na to aj rozpočet Kreatívna Európa, nový riadok v rozpočte. To všetko pomohlo tejto aktivite. Chcem ešte uviezť dva body. Komisia musí pracovať ďalej na viac úrovňovnej, viacúrovňovej forme spravovania a e, spolupráce medzi generálnymi riaditeľstvami. A ja dúfam, dúfam že sa navyšia pre finančné prostriedky na kultúru. Z národnej úrovne sme počuli, že identita je proces, nie len cieľ. A že musíme vytvoriť prepojenie treba vychovávať ku kultúre to je veľmi dôležitý aspekt na ceste k identite, k spoločnej identite a je dôležité to posilnenie e, zapojiť, aby aj kandidátske krajiny, e, ktoré prežili konflikty a majú problémy s budovaním identity, tam by sme mali robiť tiež viac. Európske kultúrne dedičstvo je dôležité a ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne za tento prehľad včerajšej debaty. A teraz by som na, privítala rečníkov na tému kultúra a identita. Začneme Česká Kvatlik Mihalovič z Európy Nostra 5 minút a e, chcem len decentne upozorniť, že ak to skončíte skôr, nič sa nestane. Vážení poslanci európskych a národných parlamentov, priatelia, kolegovia, som veľmi poctená, že som hlasom občianskej spoločnosti na tomto dôležitom stretnutí, kde sa stretávajú poslanci Európskeho národného parlamentu, aby hovorili o význame, dopade a dedičstve našeho spoločného európskeho historického kultúrneho dedičstva. Prečo je to taký významný rok? Nielen preto, že je to jediný tematický rok, Európskej komisie, ale je to prvý európsky rok iniciovaný z dola nahor myšlienka vznikla na úrovni zainteresovaných strán do kultúrneho dedičstva na národnej či európskej úrovni. Európsky parlament si osvojil túto predstavu a presvedčil predsedu Junckera, že treba podporiť túto myšlienku. Dámy a páni, oslavujeme koniec Prvej svetovej vojny v týchto dňoch, ale nezabudnime, že Európa je v prvom rade mierový projekt. V čase, keď oslavujeme 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, nesmieme zabudnúť, že Európa bola vždy projekt hnaný hodnotami. A vždy, keď sa pripravujeme na nové európske voľby, je dôležité si pripomenúť, že európsky projekt je aj kultúrnym projektom, pred ktorým stoja mnohé výzvy problémy ohrozenia našich základných hodnot A preto musíme zmeniť tón, narratív o Európe. My, Európania, máme bohaté dedičstvo, zdieľame ho, hmotné aj nehmotné. To odráža našu zdieľanú históriu, pamäť a identitu. Všetci sme súčasťou väčšej rodiny, ktorá vznikala storočia a ktorá sa týka nielen intelektu a to vedcov, umelcov, ale aj bežných ľudí a ich komunít. Preto ak chceme ďalej posunúť európsky projekt, musíme podporiť pocit, že patríme k tejto veľkej európskej rodine, tento pocit spolupatričnosti a zdieľanej kultúrnej identity. A ako Silvia Kosta povedala, táto má viacero úrovní, ktoré medzi sebou nesúťažia, ale sa obohacujú. A to je všetko v našom kultúrnom dedičstve. Preto každý historický monument, historické miesto nám hovorí aj európsky príbeh a nie len národný alebo miestny príbeh. Každý z nás môže byť hrdý na naše miestne, e, regionálne, národné identity a súčasne byť hrdým Európanom. A to je to kľúčové, európske posolstvo, kľúčové idové posolstvo Európskeho roka. Včera sme mali inšpirujúci workshop pod vedením Silvie a bolo to v Dome európskej histórie. Súhlasíme s tým, že musíme dať väčšiu prioritu rôznym formám kultúrneho vzdelania a výuke histórie dejepisu v európskom kontexte bez riadneho vyučovania európskych dejín, kultúrnych a sociálnych dejín, politických a ekonomických. Súčasná budúce generácie nepochopia naše kultúrne dedičstvo v širšom európskom kontexte. A keď zdôrazňujeme historick- výuku dejepisu, musíme súčasne uplatňovať aj metódu viacero, viacúhlového pohľadu. Takto budú mladí Európania lepšie pripravení na to, aby boli zodpovední európsky občania a odolávali po nebezpečným populistickým narratívom, ktoré sa snažia prepísať európske dejiny a skutočnosti. Vážení poslanci, tento európsky rok poskytol príležitosť uvedomiť si mnohé benefity zdieľaného dedičstva pre naše spoločnosti, ekonomiku, životné prostredie a zdieľanú identitu a súčasne poukázal aj na tie mnohé ohrozenia našeho dedičstva. Umožnil nám posilniť existujúce e, aliancie a vytvárať nové a je to komplexný proces, ktorý smeruje k zaradeniu kultúrneho dedičstva do všetkých európskych politik. V tomto historickom roku 2018 sme dosiahli veľa, ale môžeme v nasledujúcich rokoch dosiahnuť ešte viac. Na záver by som chcela hovoriť o tom, čo sme prijali v júni v Berlíne minulý rok na prvom samite Európy Nostra o európskom kultúrnom dedičstve. To sme organizovali v spolupráci s výborom Nemecka pre eh, kultúrne dedičstvo v tom, tejto výzve sme povedali, že čas konať je teraz. Tento dokument vyzýva k ambicioznému európskemu akčnému plánu v oblasti kultúrneho dedičstva. Tešíme sa, že vy a komisár Navračič prídete s týmto plánom o tri týždne vo Viedni. Teší ma, že nedávno sme dosiahli symbolický údaj e 2018 podpisov, vrátane vás, pani predsednička Silvia Kosta, Milča Dakonec a ďalší európsky poslanci. Prosím, prečítajte si to, podpíšte to, rozšírte to vo vašich parlamentoch, inštitúciách a sieťach. Ako Uwe Koch z Nemecka včera povedal, Obdobie 12 mesiacov je prikrátke na takúto dôležitú tému. Teraz máme zdieľanú zodpovednosť. Vy, politickí vodcovia, tí, ktorí rozhodujete a my e, zaangažovaní do kultúrneho dedičstva využiť túto silu, pozitívnu kohezívnu silu našeho vzdielaného historického dedičstva, aby sme lepšie určili smerovanie európskeho projektu. Ďakujem. Vielen herzlichen Dank. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. A teraz sa Margarida Mano, ktorá je člen, poslankyňou Európskeho parlamentu. 5 minút, nech sa páči. Tu a eh, senhora prezident, saúdo os membros do comitê. Ďakujem eh, pekne. Ja by som chcela pozdraviť členom výboru aj všetkých ľudí tu prítomných. E, jednotný v rozmanitosti. To je moto Európskej únie. Unitáty Concordia a e, to je moto, ktoré e, hovorí o tom, že budeme žiť spoločne, budeme jednotní, bez toho, aby sme zabudali na tradície a kultúry jednotlivých krajín. A toto je naša e, výzva. Jednota vďaka rozmanitosti. Tá rozmanitosť e, nám umožňuje budovať bohatú Európsku úniu, ktorá vychádza z kultúrneho pluralizmu, z rôznych jazykov, tradícií a e, tento e, systém je istý symbolický systém, ktorý dokáže formovať hodnoty aj identity. Jazyk definuje priestor, eh, kde kultúra a identity sa takisto definujú. V Európe máme 24 oficiálnych eh, jazykov a ďalších 60 menšinových jazykov. Proste je to eh, isté kultúrne dedičstvo, kultúrny poklad, ktorý nám umožňuje vzdielať naše hodnoty, v jednotnej Európe a e, táto jazyková rozmanitosť sa prejavuje aj v tej politike e, multilingualizmu. Treba chrániť e, európsku jazykovú rozmanitosť a podporovať jazykové vzdelávanie. My mm, nemyslíme teraz na nejakú budúcnosť, ktorá by bola monolinguálna. Čím väčšiu rozmanitosť aj v jazykovej oblasti máme, tým lepšie, tým, rôzne pohľad, tým viac rôznych pohľadov e, na svet máme. Každý jazyk nakoniec e, dáva istú konceptuálnu, isté konceptuálne bohatstvo, ktoré nie je možné nahradiť inými vecami. Obohacuje to našu kultúru, naše dedičstvo a teda jazyková rozmanitosť je zároveň rozmanitosťou vedomosti. Je to istá strategická hodnota a vyžaduje si, aby Európa e, vnímala preklad ako reálne tvorenie Eh, hodnoty alebo vytváranie hodnoty. Treba sa starať aj o tie menšinové jazyky eh, a potom sú aj jazyky ako napríklad portugalčina, portugalčina eh, ktorá je európskym, ale aj celosvetovým jazykom. V Portugalsku nem hovorí 10 miliónov ľudí, ale inde na svete ďalších 200 miliónov. V južnej e, pologuli je portugalčina najviac e, vôbec používaným jazykom, tretím najviac používaným e, na internete, na Facebooku, na Twitteri. Je to šiestý najväčší jazyk na svete celkovo. A práve vďaka tejto portugalčine máme ľahší prístup k iným častiam sveta, kde sú rôzne kultúry, a máme k tým takýmto spôsobom uľahčený proste prístup. Je tam to niečo blízke, nie, nie cudzie, nie vzdialené. Európa musí e, aktívne chrániť jazykovú rozmanitosť v Európe. A potom e, ďalšia taká politická línia, e, tá sa týka vzdelávania. Podpory vzdelávania, podpory jazykov. Európa má ako cieľ to, aby každý Európan okrem svojho vlastného jazyka ovládal ďalšie dva cudzie jazyky. najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, e, je e, zaviesť e, vzdelávanie v dvoch ďalších jazykoch aj do vzdelávacieho systému. To nám umožní lepšie kultúrne porozumenie a je to na podporu nakoniec aj sociálneho a ekonomického rozvoja. A takisto aj prináša to silnejšiu účasť na verejnom živote. Čo sa týka tých menšinových jazykov, 80% z nich je ohrozených a teda e, takéto vzdelávanie smerom k, viacerých, e, k viacerým jazykom je vlastne európske vzdelávanie. Fernando Pessoa, čo je s nami portugalský básnik, ktorý v prvej e, štvrtine 20. storočia už hovoril po anglicky, po nemecky, e, starou antickou grečtinou, hovoril po latinsky takisto a on hovoril, že môj domov to je port- portugalský jazyk Fernando Ilonso, ktorý e, bol tiež obdivovateľom pesov, e, hovoril, že jazyk nepatrí nikomu, ale my, my nie sme nikto, pokiaľ nemáme jazyk, ktorý je náš vlastný. V Európe e, nebudeme zdieľať našu identitu, naše kultúrne dedictvo, pokiaľ nebudeme využívať naše jazyky. Treba ich oslavovať, treba oslavovať aj Európsky rok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 Áno, ďakujem pekne, dámy a páni, členov Európskeho parlamentu aj národných parlamentov. Chcem sa vyjadriť k téme kultúry, vzdelávania, medzikultúrnych prístupov, pretože sme na konci dôležitého roku, ktorý je symbolickým rokom, mal veľa podujatí, veľa aktivít a tento symbolickú, túto symbolickú hodnotu môžeme vnímať filozoficky, konceptuálne a môžeme vychádzať z toho, že kultúra je súčasťou nás, že patríme do nejakého e, sveta, sme z nejakej krajiny, máme nejakú históriu, nejakú geografiu, máme nejaké e, hodnoty, máme nejaké myšlenky, mám nakoniec aj prezentáciu s nejakými myšlienkami, ktoré podporujú to, čo chcem ja povedať. Jazyk, náboženstvo, kultúra, umenie a tak ďalej. To všetko sú veci, ktoré nám e, pomáhajú definovať e, to, kým sme e, tú duchovnú maticu, tak povediac. A my v tomto svete to nemôžeme nechať na náhodu, musíme vzdelávať aj E, mladých ľudí týmto smerom, aby e, vnímali multikulturalizmus ako niečo pozitívne, aby boli pripravení na rozmanitosť. A to isté e, platí aj pre dospelých ľudí. Možno tam je to ešte aj náročnejšie. Oni už majú isté svoje predstavy a preto hovoríme o takých veľmi tradičných spoločnostiach, častokrát konzervatívnych. A potom je ešte ďalšie riziko. Antropológovia E, to volajú transkultúrnou nerovnováhou, pretože človek niekedy žije medzi dvoma kultúrami alebo medzi viacerými kultúrami, prichádzate s nejakými hodnotami, nejakými predstavami, chcete, aby to ostatní akceptovali, ale na druhej strane vy musíte sa e, aj prispôsobiť, musíte byť citliví aj voči ostatným. A jediné riešenie, jediné ideologické demokratické riešenie je vzdelávať ľudí prostredníctvom týchto interkultúrnych perspektív a chápať, že máme isté národné identity, kultúrne identity, to sú tie základné a môže to byť aj naša osobná identita, naša miestna identita, naša národná identita, ale musíme byť takisto otvorení aj voči medzinárodnej rozmanitosti a porozumeniu, ako to môžeme dosiahnuť prostredníctvom projektov, prostredníctvom výmeny, e, vzdelávania, vedomosti a tak ďalej. A e, takisto by sme mali teraz ísť na ďalšie slajdy. Musíme pamätať aj na formálne aj neformálne hodnoty v rámci vzdelania, nie iba tie osnovy. My ako učiteľia sa čest, častokrát veľmi e, sústredíme na všelijaké skúšky, na osnovy a už zabúdame na to, že treba aj vzdelávať e, občanov v tom, že žijú veľmi vo veľmi e, rozmanitej spoločnosti potrebujú porozumenie, potrebujú empatiu, otvorenosť voči rozmanitosti. Pokiaľ budeme úprimní, tak e, povedzme si úprimne, ako naše vzdelávacie systémy v jednotlivých krajinách môžu e, pripraviť e, ľudí, aby e, boli pripravení na to, aby sa stretávali s niekým iným, odlišným. Samozrejme, e, v každej krajine je to trochu inak, ale práve preto potrebujeme nejaké princípy, hodnoty, otvorenosť, tolerancia, a tak ďalej. A keď sa to pozrieme filozoficky, antropologicky, postmoderná spoločnosť, to znamená, je to taká globálna dedina, technický svet, e, také malé vesmíry, ktoré sú do seba navzájom e, zapojené a my ako učiteľi alebo politici musíme nájsť istú koherenciu, istú koherenciu medzi, v, v rámci tejto rozmanitosti. Či to literatúra, či to je reálny svet. Toto všetko tam e, dokážete nájsť. A chcem zdôrazniť e, jednu vec, a to síce vedomosti, interkultúrne e, schopnosti, európske hodnoty, návštevy, výmeny, filozofické chápanie, pokroku, to všetko sú naše jediné možnosti, prostredníctvom ktorých mladí ľudia, aj nakoniec tí starší, toto všetko pochopia. A je veľmi dôležité, aby e, v národných osnovách, či to sú domáca literatúra, zahraničná literatúra, jazyky, sociálne vedy, aby tam bol tento interkultúrny e, prístup ako povinný modil. Je to možno také prísne, alebo znie tak prísne, ale iná cesta nie je možná. Sme súčasťou európskeho kontinentu, patríme do tohto spoločného dedičstva a toto kultúrne dedičstvo to je to, čo nás spája. A musíme takto prekračovať e, kultúry a chápať, že nejaké obmedzenia, byť iba vo svojej kultúre, to je obmedzujúce, ste chudobnejší a ne- necítite potom <laughs> bohatstvo európskej kultúry a všetkých európskych kultúr a medzinárodných kultúr. Ďakujem aj za tento veľmi angažovaný príspevok, ktorý šiel priamo od srdca. Veľmi sa teším, že nielen členské štáty a poslanci členských štátov EÚ sú zastúpení na tejto medziparlamentnej konferencii, ale aj takmer všetky západobalkánske štáty sú tu dnes prítomné. Majú tu svojich zástupcov z parlamentov, ešte nie sú členmi EÚ, ale ich prítomnosť ukazuje, že sa všetci cítime navzájom prepojení, spojení a preto sa teším, že môžem dať slovo Dragane Kostič z Európskeho parlamentu, zo Srbského parlamentu. poštovani članovi Evropskog parlamenta, poštovani članovi nacionalnih parlamenta. Dobri deň. Vážení kolegovia, ja som zo Srbského parlamentu a rada vystupujem na tomto stretnutí. Na úvod eh, chcem povedať niečo, čo povedal aj Štefan Nemanie ešte 12 storočia alebo v 12. storočí. Eh, chráňte svoj jazyk ako svoj život. Eh, národ, ktorý prišiel o svoj jazyk, eh, nemá nič. Ja teda dnes vystupujem takisto po srbsky, pretože chcem hovoriť aj o ohrození kultúrneho dedičstva v Srbsku a hrozbách pre srbskú kultúrnu identitu, môžeme hovoriť dokonca o istej kultúrnej genocíde. Na Balkáne môžeme nájsť stopy e, srbskej kultúry, e, ktoré pochádzajú ešte zo stredoveku, najznámejšie z nich pochádzajú zo 14. storočia, či to je Gračanica, Vysoký Dečany a ďalšie E, ktoré sa nachádzajú v našej južnej provincii, ktoré sa, ktoré sa volá Kosovo a patria pod uh, svetové dedictvo UNESCO. Sú to uh, v rámci UNESCO ohrozené uh, pamiatky, takto sú klasifikované a súčasť uh, srbského kultúrneho dedictva, konkrétne freska v kostole z obdobia Nemanič bola E, alebo je vnímaná ako istý symbol e, mieru a civilizácie a kultúrne e, pamiatky sú istým aj povedzme, cieľom rôznych útokov, napríklad spomeniem písomnú srbsko kultúru, zápisky Miloslava, ktoré boli nakoniec zachované vďaka tomu, ako sa to snažili a usilovali naši e, predkovia. Nebolo to e, počas prvej svetovej vojny pre nich ľahké, ale podarilo sa, podarilo sa im to zachovať. E, kultúrna identita je prvou, alebo vždy prvou, ktorá je cieľom útokov počas rôznych ozbrojených konfliktov, napríklad počas druhej svetovej vojny, keď e, Belehrad bol bombardovaný zo strany nemeckých e, vojsk, tak e, práve Národná, Národná knižnica patrila medzi prvé ciele týchto útokov. A táto kultúrna genocida, o ktorej hovorím, toto ničenie srbskej kultúry prebieha aj v podobe, alebo prebiehala aj v podobe e, pálenia rôznych srbských kníh, dokumentov z minulých storočí, e, dokumentov súvisiacich s prvým srbským kráľovstvom, dokumentov, ktoré súvisia e, so vznikom srbského štátu a tak ďalej. A bohužiaľ tieto aktivity pokračujú aj naďalej. Stovky Srbov boli vyhnaní alebo boli vyhnané zo svojich domov v Kosove, ich domy boli zničené a srbská kultúra, srbská identita sú takisto e, ohrozené. Keď eh, sa do Kosova dostala, e, dostalo medzinárodné spoločenstvo od roku 1998. Zničili sa rôzne srbské ortodoxné artefakty, ikony, e, dokumenty, ktoré sa potom predávajú na medzinárodnom trhu. Niektoré sú doslova zničené. A chcem e, zdôrazniť, že ničenie aj srbských či cintorínov, hrobov, takisto na tomto území prebiehalo a v regióne e, Kosovo sú medzinárodné jednotky, ktoré v roku 2004 za 48 hodín umožnili to, aby Albanci vandalizovali a zničili viac ako 26 e, e, kostolov a chrámov a kláštorov. Nikto E, proti tomu nezasiahol, čiže išlo naozaj o organizovaný pokus, ako zničiť existenciu a vymazať existenciu kultúrnej, e, srbskej kultúry v regióne Kosovo. Táto kultúrna genocída srbskej identity v našej južnej provincii e, je organizovaná aj takým veľmi perfidným spôsobom. V poslednom období dochádza aj k falsifikácii, k falšovaniu rôznych kultúrnych dokumentov, kde rôzne e, kostoly, e, srbské kostoly 14. storočia sú prezentované ako albánske, čo samozrejme nie je ani možné. Takéto anticivilizačné útoky e, naozaj prebiehajú a sú veľkých rozmerov, sú naozaj bezprecedentné a E, treba povedať, že aj účasť e, Kosova v rámci UNESCO je neakceptovateľná, pretože tieto kultúry, tieto, tieto e, kostoly, ktoré sú kultúrne vysokohodnotné, ale aj historicky vysokohodnotné, ako je možné, aby boli chránené zo strany tých ľudí, ktorí, tých istých ľudí, ktorí vlastne ich chcú zničiť. Ďakujem pekne. muss einfach so streng sein, weil... Musím byť taká prísna, pretože inak to vôbec časovo nezvládneme. Teraz vítam predsedu kultúrneho výboru Španielského senátu Alberta Keverko a dávam mu slovo. Bitte, Sie haben das Wort. Eh, muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne, ďakujem, že môžem vystúpiť za španský parlament a venujem sa téme ktorá je komplexná, ľudia si myslia dokonca, že kultúra ani neexistuje, niektorí. E, a iní si myslia, že existuje, ale aj e, forma, ako sa vytvára, je dôležitá. Včera sme to aj na tom paneli vidieť, pretože e, identitu nastaviť vo vzťahu voči niekomu druhému, nastaviť ju na princípe strachu, to je omyl. To nie je správny postup. Aj včera sme to e, videli. Musíme tú identitu e, nastaviť tak, aby sa netýkala iba konkrétneho jazyka, konkrétneho územia, aby nebola nastavená e, v nejakej terminológii rivality, aby to nebolo niečo také, ako máme napríklad v Šparte. My, keď sme boli majstri sveta, majstri Európy, tak áno, samozrejme, takto niečo vám, vám zjednotí vaše obyvateľstvo, v tom zmysle je to pozitívne, ale možno spoločné hodnoty e, už potom miznú v takejto situácii. Čiže táto európska identita e, ktoré e, ašpirujú, alebo na ktorú ašpirujú či Španielsko, alebo iné krajiny, ktoré majú skúsenosti s totalitnými režimami, s nedodržiavaním ľudských práv. To je tá Európa od tu chceme e, vnímať ako našu identitu. A ten možno celkový pakt by bolo treba obnoviť. Toto sú isté hodnoty, ktoré nové generácie by mali e, vnímať a ich uznávajú. A mali by sme tento pakt možno na novo obnoviť s novými hodnotami, či to je ekológia, či to je mier, či to je prístup k um, pracovným miestam, či to je dôstojnosť žien, či to je boj proti korupcii a tak ďalej. To všetko sú témy, ktoré naša západná spoločnosť identifikuje ako spoločný projekt. Identita ako spolužitie, kultúrna identita. A preto je veľmi dôležité, aby nové generácie v našej európskej komunite videli aj projekt, v ktorého prospech sa dá vystupovať. Keď ten projekt je silný, netreba sa bať, pretože tie ďalšie identity sa v ňom, tak povediac, rozpustia. A taký projekt e, eh, dáva zmysel. A trochu súhlasím aj s tým, že toto ekonomické e, eh, nastavenie, či sú to rozvojové fondy, kohezné fondy, prístup k tomu, že napríklad e, alebo taký ten prístup z že teraz máme roaming lacnejší, tam chýbajú tie emócie, čiže treba ísť e, cez kultúru, cez kultúrne politiky. To je tá emocionálna hodnota, o ktorej hovorím. A samozrejme, dedictvo, to je doslova to dedictvo, ktoré nám naši predkovia e, nechávajú, máme sa o neho starať, je to súčasť našej identity. A ja vždy dávam ako príklad Camino de Santiago, tú putnickú cestu v Španielsku a to je cesta, ktorá má náboženský pôvod, ale medzičasom sa e, z toho stal kultúrny fenomén e, celoeurópskeho významu. Prichádzajú na tam Európania e, z celého kontinentu. Je to istý mm, fenomén, kde vlastne vítame pútnikov, kde ľudia prichádzajú, pohostíme ich, je to niečo pozitívne. Takáto spoločná kultúrna politika nemôže byť iba e, politikou nejakých pečiatiek, e, tiež na tom Camino de Santiago dostávate také pečiatky, keď prídete na nejak, do nejakého, e, na nejaké miesto, dostanete tam pečiatku, potom dostanete ďalšiu a niečo podobné častokrát robíme aj širšie, dávame také značky, také označenia niečoho. Musíme toto vnímať eh, širšie, prepojiť trvalú udržateľnosť kultúry a tak ďalej. Spomínal, spomínala sa tu Barcelona, ja spomeniem príklad Alhambry v Granáde. To je príklad udržateľnosti pamiatky, ktorá spada pod svetové dedictvo. A na záver spomeniem dva konkrétne príklady. Treba viac pracovať na e, politikách eh, dedictva, posledný takéto plány, ktoré zdôrazňujú udržateľnosť a potom samozrejme digitálna kultúra. To je prístup k vedomostiam, prístup budúcnosti a nemôžeme dávať bokom e, túto digitálnu kultúru, ktorá prináša toľko inovácií pre Európanov. A samozrejme technologický e, vývoj, technologický rozvoj nie je možné ignorovať. Javier Goma, španský filozof, hovoril, že inteligencia je kozmopolitná, aké vedomosti sú E, súvisiace s konkrétnym miestom a bol by som rád, keby e, toto sa nakoniec prejavilo aj v tej politike. Politika mení, politika mení spoločnosť. E, ako hovoril aj americký prezident, nie je to ekonomika, o čo tu ide, ale je to kultúra. Ďakujem aj za tento vstup. A teraz diskusia. Zatiaľ mám deviatich záujemcov o slovo v tomto prvom paneli. Máme zatiaľ 6 minút, ktoré nám zostali, takže každý z vás nesmie hovoriť viac ako jedna minúta a môžem aj vás súčasne vyzvať, keby niektorý z vás sa možno vyjadril až po druhej panelovej diskusii lebo tam nie je ešte toľko veľa uchádzačov o slovo. A tak by sme mohli využiť tento čas aj na túto diskusiu. Prvým rečníkom je Arunas Dilunas z Litvy. Nech sa páči minúta. Sorry. Uh, thank you, Madam Chair. It's a challenge to have one minute. Ďakujem, pani predsednička. To je výzva mať uh, minútu. Musím uh, sa uh, priznať, že niekedy sa mi zdá, ako by sa mi snívalo, nehovoríme o bezpečnosti ani len o, o igelitových taškách, ale hovoríme o kultúre. O kultúre tu v Európskom parlamente. Ďakujem pani Kosta za výborné predsedanie našej, eh, našho zasadnutia aj eh, v včera. Som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Moja krajina oslavuje storočnicu spolu s e, ďalšími mnohými e, e, tento rok a zachovanie kultúrneho dedičstva je veľmi dôležité. Naše dve najväčšie mesta oslavujú rok kultúrneho dedičstva mnohými podujatiami, Mm, bolo tiež oznámené, že Vilnius je jedna z top eh, destinácií eh, podľa eh, ankety na Lonely Planet. Naša krajina má čo ponúknuť modernizmus vácia toho storočia Keďže mám len jednu minútu mm, na 20, 20 e, e, si prosím za rezervujte hotely u nás, ale e, žarty bokom. Prebehlo viacero podujatí, Moderná Európa, medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v septembri nie eh, je to mm, nejaká eh, eh, súčasť národnej identity, ale ide o lokálnu komunitu, ktorá má blízko k svojmu dedičstvu, k svojej histórii v tom právom slova a zmysle. Takže mm, áno, hlasíme sa k tomuto dedičstvu a budeme pokračovať asi som hovoril dlhšie ako minútu. Nož vidíte, ako sa nám e, vodí v pléne. Tam máme tiež väčšinou len jednu minútu a je to náš každodenný osud tu v Európskom parlamente. Marie-Louise O'Donnell z Irska budem hovoriť potom pri e, téme vzdelávania. OK, takže neskôr. A teraz e, Máme Dimitiosa Sebastakisa z Grécka. Veľmi stručne niekoľko slov na tému reštaurovanie, zachovávanie dedičstva. Včera dnes sme viedli vynikajúce diskusie vedie nás to k štruktúralným otázkam. Panuje totiž kríza, kríza v tom, ako chápeme našu históriu a ako zaobchádzame s našim kultúrnym dedičstvom. máme k dispozícii nástroje, ktoré nám umožnia lepšie pochopiť našu kultúru a identitu. A to vedie k nasledovnému. Skutočne e, sú tu e, veľké e, kultúrálne diskurzy, krízy identity a práve z tohto dôvodu kultúrne dedičstvo, kultúrne povedomie o našej histórii a tak ďalej sa môže stať prvkom kohézie môže ehm, zabezpečiť túto kohéziu. Je veľmi dôležité, aby Európsky parlament viedol túto diskusiu. Ide tu predsa o kultúrne dedičstvo, ten kultúrny luxus, pretože kultúra je skutočným obohatením a ide o to, ako ehm, to zavedieme aj do našich vzdelávacích systémov, teda nie len e, národy zachovávajúce svoje vlastné kultúrne dedičstvo, ale ako to celé môžeme e, navzájom prepojiť, aby tu bola kohézia medzi e, ľuďmi. To je samozrejme komplikovaná, zložitá cesta dopracovať sa k zhode, ale to sú otázky, ktoré sú veľmi dôležité a preto je dnešná diskusia taká dôležitá. Ďakujem pekne. A teraz Vesna Bedekovič z chorvátskeho parlamentu, kde ju máme. Tu som. Ďakujem pekne, vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia. Nuž za tú minútu toho veľa nestihnem, ale chcem vás privítať v mene členov výboru pre vzdelávanie a kultúru Chorvátskeho parlamentu, ktorému predsedám. Chcela som vám predstaviť niektoré aktivity a opatrenia, ku ktorým sa Chorvátsko pripojilo v rámci roku Európskeho kultúrneho dedičstva ale vzhľadom na ten krátky čas, ktorý mám k dispozícii, chcem povedať, že v Chorvátsku máme koordinačný orgán, ktorý dohliada nad všetkými udalosťami v rámci tohto kultúrneho roku, to je Ministerstvo kultúry a aj v ostatných desiatich mesiacov viac než 60 veľkých kultúrnych podujatí sa zorganizovalo a podľa odhadov sa ich zúčastnilo okolo 50 tisíc návštevníkov. Okrem týchto veľkých podujatí boli aj podujatia malé, rôzne workshopy, menšie výstavy, všetko teda na Mm, tému tohto Európskeho kultúrneho roka. Chcem zdôrazniť, že záujem o tieto aktivity preukázali aj naše e, školy, e, ktoré sa zapojili do aktivít Európskeho kultúrneho e, roka a pridali sa aj v rámci vyučovania. To je veľmi dôležité, najmä keď si uvedomíme skutočnosť, že je veľmi dôležité vychovávať deti a mladých k povedomiu zachovávania kultúrneho dedičstva ako súčasť identity, ktorú chceme preniesť na našich mladých. Takže toľko zatiaľ a dúfam, že v nasledujúcom paneli dostanem príležitosť a budem môcť hovoriť trochu dlhšie. Ďakujem pekne. Kolegyňa z nášho e, výboru, pani Bild, nech sa páči. Jedna minúta. Ďakujem pekne. Európsky deň e, kultúrneho dedictva aj e, vo Francúzsku zdôraznil e, tému rekonštrukcie historických budov. Máme samozrejme vo Francúzsku veľa budov, ktoré sú aj na zozname kultúrneho dedictva UNESCO. Máme Versailles, Volevikom, a tak ďalej, e, tam problémy nie sú. Ale e, máme stovky ďalších e, zámkov, hradov, skôr v periférnejších častiach vo Francúzsku. Častokrát tí majiteľia nezvládajú ich sa o ne, povedzme, že primerane starať. Častokrát ich musia predávať aj za nízke ceny rôznym novým čínskym a iným majiteľom. Napríklad máme tu zámok v Gironde, kde bolo e, toto mm, povedzme, historické sídlo predané novým majiteľom a tí ho, e, povedzme, že omylom zničili a to bohužiaľ nie je zďaleka jediný príklad. Takže táto téma je pre nás veľmi aktuálna. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Andriza Popovič z parlamentu z Čiernej hory. Nech sa páči. Kde ju máme tam? Nech sa páči, máte slovo. Oh. Thank you. Poštovane dame i gospodo, sve vas pozdravljam. Teško je govoriti ovako kratko u našem... Vážené dámy a páni, v našom e, čenorskom parlamente mnohí poslanci hovoria 20 minút aj viac a nie toho, kto by ich zastavil. Čierna hora dlhé roky bola hraničnou líniou boja civilizačných mocností. Je kultúrnym dedičstvom a súčasťou Európy. Naše kultúrne dedičstvo bolo pod vplyvom tak západnej, ako aj východnej civilizácie. Kultúra v Čiernej hore sa takto vyvíjala na základe mnohých tradícií stred východu, západu, stred eh, pravoslavnej cirkevenej, eh, eh, církevného vierovýznania. Zanechalo to hlbokú stopu na našej krajine, ale dnes je to obrovským bohatstvom Čiernej hory tí, e, ktorí sa rozhodli e, pre dramatické e, súboje, aby zničili našu kultúru, mm, urobili veľmi zle, pretože prispeli k pádu civilizácie. Čierna hora ale si uvedomuje, že všetci, ktorí prešli našim územím, mali dobrý vplyv na, na našu kultúru, obohatili ju, pretože bez nich by sme boli e, ničím. E, Čierna hora má svoje miesto na západnom Balkáne a e, je dôležitý tou následničkou predchádzajúcich generácií. Chceme našu kultúru odovzdať budúcim generáciám. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nož 20 minút nemajú u nás v pléne ani len predsedovia politických stran. Tak to rozdielne môžu byť aj parlamentné kultúry. Ďakujem pekne za váš príspevok. A teraz prejdime k nasledujúcemu rečníkovi. pani e, Cortezi z Kosova. Nech sa páči, pán Cortezi, nech sa páči. Príjemný dobrý deň všetkým, vážené dámy a páni, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Dovolte mi poskytnúť vám krátky prehľad o našej situácii v súvislosti s kultúrnym dedičstvom v Kosovskej republike. Kult kultúrna rozmanitosť v Kosovskej republike je bez osporu obrovské aktívum, na ktoré je Kosovo hrdé. Toto je zabezpečené aj našou ústavou. Kultúrne dedičstvo je chránené právom chráňujúcim kultúrne dedičstvo Kosova. Máme aj špecifické k e, chránené oblasti v Kosove. Ale stále máme problémy e, napríklad e, v súvislosti s tým, že nemáme vysokoškolské vzdelávanie na úrovni bakalárskej či magisterskej ohľadne kultúrneho dedičstva. A tiež v školách sa to vyučuje len veľmi nedostatočne. Celý rad štúdií bol zverejnených v súvislosti s eh, hodnotou kultúrneho dedičstva Eh, eh, o historických eh, súvislostiach kultúrneho dedičstva. História v Kosove je veľmi bohatá. Mm, je to krajina, ktorá po desiatkách rokov kolonizácie Srbmi sa od nich odputala. Naše kultúrne dedičstvo je bohaté a zachádza do ďalekej, do mm, ďalekej minulosti. Mm, zahrania humanitárne hodnosti, hodnoty. Naša spoločnosť je e, síce rozmanitá, každopádne pán rečník je prerušený. národnostné menšiny žijúce v Kosove prispievajú k e, tvorbe nášho spoločného kultúrneho dedičstva k tejto mozaike. Prepačte, musím vás prerušiť. Bola som striktná ku všetkým ostatným. Ak mi dovolíte ešte jednu vetu, žiaľ, nie, musím byť férová ku všetkým. Mali ste viac než dve minúty. Ďakujem pekne. A teraz posledná rečnička. Snežana Paloč zo Srbského parlamentu. Ďakujem pekne. O, využijem túto minútu, presne minútu. Ďakujem pekne. Eh, chcela by som vážených kolegov informovať eh, o dôležitom momente a síce eh, nový sad bude v 2010 hlavným mestom európskej kultúry. Takže nielen bohatú kultúrnu tradíciu má Srbsko, ale bude mať aj kultúrne hlavné mesto, hlavné mesto kultúry v tomto roku a sme na to hrdí. Kolegyňa hovorila o tom, čo nás boli, z čoho toho máme traumy. E, Európa, dúfame, bude mať čoskoro odpoveď e, na to, aby e, sa chránilo kultúrne dedičstvo aj na juhu Srbska, aby sa postupovalo kontinuálne. Samozrejme, počúvame často mnohé chýry, ktoré ale nie sú podložené žiadnymi faktami, ale údaje z UNESCO hovoria za všetko a podporujem to, čo povedala aj moja kolegyňa. Ďakujem pekne. Tým pádom sme sa dostali ku koncu prvého panelu. Máme tu ešte dva tematické panely. V tom druhom ide o otázku zachovania, konzervovania e, kultúrneho dedičstva Vieme, že to je veľká výzva eh, vo všetkých krajinách, pretože to stojí eh, veľa. A za týmto účelom by som chcela predsedu včerajšieho panelu poprosiť, aby nám zosumarizoval, o čom včera diskutovali. Takže máte slovo na 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vzhľadom na veľmi obmedzený čas, ktorý mám, sa vynasnažím byť čo možno stručný. Ak by som to mal celé mm, zosumarizovať jednoducho, môžem povedať, že sme mali vynikajúce stretnutie rečníci mm, predstavili publiku pozitívne výzvy Rád by som sa sústredil na to, čo naši hostia povedali, pretože si myslím, že to je oveľa dôležitejšie, než to, čo máme povedať eh, my, čo, eh, eh, pretože to, čo hovorili, reprezentuje realitu. Vypočuli sme si veľmi komplexnú prezentáciu pani Katánu z Generálneho riadilstva pre kultúru. Prezentovala hlavné iniciatívy v rámci Európskeho roku kultúry kultúrneho dedičstva s e, zameraním na e, výsledky konferencií, napríklad veda pre e, dedičstvo, konzervácia kultúrneho dedičstva. Preberali sme jednotlivé témy a niekoľko vecí bolo vnesených do diskusy, napríklad um, ničenie kultúrneho dedičstva v rámci prírodných katastrof a čo je možné urobiť preto, aby sa e, toto kultúrne dedičstvo obnovilo, zachovalo. Hovorili sme aj o problematike urbaného e, vývoja a tiež o infraštruktúre, e, pokiaľ ide o kultúrne dedičstvo a tiež o prideľovaní finančných prostriedkov na e, ochranu budov všetkých aspektov kultúrneho dedičstva. Počas druhej eh, príležitosti dávať otázky sme mali eh, možnosť vypočuť si eh, prezentácie o vidieckých oblastiach a o zachovávaní tradícií ľudí tam žijúcich. Archeologické náleziska si vyžadujú špecifickú ochranu. Musíme vytvoriť medzi nimi akési sietenie, aby teda ľudia, ktorí tam žijú, mohli byť hrdí na svoju lokalitu. Tiež sme e, zdôraznili dôležitosť opätovného obnovenia e, kultúrnych pamiatok, investovania do cestovného ruchu, dôležitosť e, vzbudenia povedomia v tejto veci medzi verejnosťou, dôležitosť výchovia vzdelávania v oblasti kultúrneho dedičstva mm, tiež eh, konzervácia kultúrneho dedičstva v členských štátoch. Bola to plodná eh, diskusia, všetci boli veľmi eh, spokojní, takže sa môžeme tešiť na mnohé ďalšie veci, ktoré spoločne urobíme. Ďakujem pekne za túto stručnú správu a e, ďakujem aj za to, že ste tomu včera predsedali. A teraz e, dám slovo Susan Ko, e, predsednička Európskej organizácie konzervátorov a reštaurátorov. Susan, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci Európskych a Európskych národných parlamentov. Som tu veľmi rada tento rok európskeho kultúrneho dedičstva znamená pre našu organizáciu veľa. Vítame túto príležitosť sa vám tu dnes prihovoriť. Európa pred dvomi týždňami oslávila koniec prvej svetovej vojny, čo bola dôležitá príležitosť zamyslieť sa nad tými turbulentnými rukmi a nad tým, ako ovplyvnili súčasnú Európu. Mnoho z našej schopnosti pochopiť minulosť aj súčasnosť znamenie, znamená vedieť, čo sú autentické historické materiály, ako zachovávame takéto do, svedectva. Preto autentické materiálne dedičstvo, dedičstvo, ktoré uchováva svoju historickú kultúrnu relevantnosť, sú koncepty dôležité pre prax a chápanie konzervovania a reštaurovania. Tieto fungujú ako ochrana a prenos našeho kultúrneho dedičstva, lebo toto dedičstvo sa považuje za jedinečné a nenahraditeľné. Toto samo je o sebe európska hodnota. Nie je cieľom konzervovania reštaurácie vytvárať nové objekty. My skôr chceme pristupovať a využívať naše dedičstvo udržateľným spôsobom, aby sme mali legitimné dokumenty, ktoré svedčia o našej minulosti. Je to zložitá aktivita s vedeckými metodami. Analizujú sa materiály, procesy e, e, zhoršovania stavu a opravy. Ide tu najmä o autenticitu, hodnotu a význam, ktoré určujú našu reakciu, odpoveď, čo meníme, aký úroveň zásahu stačí, čo je priveľa, ako ďaleko môže ísť reštaurácia, prečo dochádza, ako dochádza k posunu hodnot, čo sú rizika, čo sú agenty zmeny a príčiny zhoršovania, ako zachováme, poznáme hodnotu nášho dedičstva. Všetky tieto otázky sú súčasťou dialogu s komunitmi a ďalšími ľuďmi z praxe, konzervátori a e, reštaurátori majú osobitné vzdelanie a takto majú právo priamo zasahovať do tohto dedičstva. To sú eticky citlivé veci a každodenne dopadajú na konzervátorov a reštaurátorov, ako prijať rozhodnutie na základe vedeckého výskumu. A takéto rozhodnutie je vecou verejného záujmu. Preto my v našej organizácii trváme na tom, aby konzervátori a reštaurátori mali magisterské vzdelanie. Existuje mnoho európskych chart a doktrín, ktoré sa týkajú takéhoto postupu. ECO je európskou sieťou ktorá chce presadzovať najlepšie normy a osvedčené postupy. Máme odporúčania k vzdelávaniu, máme e, odborné usmernenia a definujeme spôsobilosti, ktoré majú fungovať na národnej a európskej úrovni pomocou nariadení. Naše organizácie sa zúčastnili na prvom Európskom dni konzervovania a reštaurovania 14. oktobra bol to veľmi úspešný deň. Štúdia sa otvorili verejnosti v celej Európe, aby ukázali, ako pracujeme. Európa má mnoho materiálnych dôkazov, e, identit, histórie. Je to kultúrne tkanivo, ktoré je súčasťou európskeho systému hodnot a to vidíme aj v tom hybridnom názve konzervátori a reštaurátori. My musíme dodržiavať vysoké normy konzervovania a reštaurovania, aby sme zabezpečili bezpečný prenos do budúcnosti. Náš sektor má mnoho činností a často sa žiaľ vyjadruje len ako ekonomická štatistika ale ide tu o investície do dedičstva, prenos vedomostí, zručnosti. Ehm, sme zdrojom aj pre ďalšie vzdelávanie. Žiadame, aby Medzinárodný výbor pre kultúrne dedičstvo podporil prácu Európskej komisie v oblasti kultúrneho dedičstva, pretože ehm, Máme už v dispozícii výsledky a odporúčania ako výsledok dialogu tohto roka Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Vielen herzlichen Dank auch für diesen Input. Wir kommen jetzt. Ďakujem aj za tento vstup. Teraz Kyriakos, Heidi a Jany. Poslanie Cyperského parlamentu a predseda výboru pre kultúru. Nech sa páči, máte slovo, vážení kolegovia. táto, zúčastňujem sa na tejto diskusii, ktorá sa venuje takej dôležitej téme. Najprv sa chcem poďakovať a zagratulovať Európskemu parlamentu za túto iniciatívu, ktorá vyvrchorila eh, v roku kultúrneho dedičstva Európy 2018. Eh, Kultúrne dedičstvo Európy je naozaj veľmi dôležité je tu naša spoločná história, hodnoty, je to jadro aj našej činnosti v Európe. Ničenie európskeho dedičstva je ranou na identite a dejinách a na kultúrnom dedičstve ľudstva. Kultúrne dedičstvo je zraniteľné najmä pri ozbrojených, e, e, ozbrojených konfliktoch pri konfliktoch je to, že existuje nebezpečie, existuje nezákonný obchod s kultúrnymi tovarmi a podobne. A je jasné, že v regiónoch, kde sú dvo, e, dlhotrvajúce konflikty, že tam kultúrne dedičstvo a jeho stav sa zhoršuje, e, tak ako sa zhoršuje celá situácia najmä ak dochádza k fyzickému ničeniu kultúrnych predmetov bohatstva, ktoré sa nedajú už potom nejako nahrodiť. Nedávno nás otrias, nami otriaslo ničenie historických miest islamským štátom v Sýrii a v Iraku A časť týchto vecí bola aj súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Bombardovanie ničilo tieto miesta, vandalizmus, nezákonný obchod s kultúrnymi predmetmi z Iraku a Sýrie šokoval verejnosť a to celé sa potom označilo za vojnový zločin. Sú to naozaj hodnoty, ktoré sú veľmi dôležité. Musíme zachrániť to, čo sa dá ešte zachrániť tým najlepším možným spôsobom. Tá súrovosť, hrubosť, barbarstvo kultúr, zaobchádzania s kultúrnym dedičstvom v Sýrii, v Iraku predstavuje veľký problém a musíme si uved- e, rozmyslieť, ako môžeme pracovať a chrániť naše kultúrne dedičstvo dohovor je veľmi dôležitý pre kultúrne dedičstvo z roku 2017 prijaté pod e, cyperským, počas cyperského predsedníctva v Rade Európskej únie. Je to veľmi dôležité pri e, nezákonnom obchode s kultúrnymi predmetmi. Chcem e, vyzvať všetkých, aby vyvinuli tlak na to, aby sa tento dohovor ratifikoval aby sme mohli aktivnejšie konať. Pre nás je ochrana e, kultúrneho dedičstva mimoriadne dôležitá. Vieme, že antické aj iné kultúrne mesta predstavujú tú väzbu medzi národmi a ich dejinami a znamená to aj ten spoločný pocit spolupatričnosti toho, kam patríme. Turecko vtrhlo do, na Cyprus, a to znamenalo veľké zničenie nášho kultúrneho dedičstva. Niektoré miesta boli úplne zničené, e, došlo k vyrabovaniu cintorinov, kostorov, kostolov za tých posledných 40 rokov. Došlo k vyrabovaniu historických múzeí a na tomto pozadí chcem povedať nasledujúce Chcem sa obrátiť na Európsku komisiu a povedať, že došlo k podpore Technického výboru pre te- kultúrne dedičstvo vďaka programu EU a UNDP. Technický výrob pre kultúrne dedičstvo dokázal, obnovy 31 kultúrnych e, miest dedičstva ortodoxného, mamonického a arménskeho pôvodu, minarety a iné ďalšie posvetné miesta a ďalšie posvetné miesta. Rok kultúrneho dedičstva je dobrým príkladom vynikajúcej spolupráce aj na Cypre medzi Grékmi a Turkami na Cypre s cieľom ochrániť spoločné dedičstvo Napriek tomu ale musím upozorniť na posledné informácie z, e, z novín, ktoré hovoria, že sú mnohé cenné predmety na hrade Kirina, ktoré sú tam e, zaplombované od tureckej invázie. Máme obavy o ochranu a konzerváciu týchto e, položiek hlavne sladom na vlhkosť. Preto chcem vyzvať európske inštitúcie, aby vyjadrili aj prakticky svoju solidaritu a vyvíjali tlak na Turecko, aby sa, tieto kultúr, e, aby sa toto kultúrne dedičstvo vrátilo riadnemu majiteľovi, ktorým je ortodoxná církev na Cypre. Na záver chcem ešte zdôrazniť, že je mimoriadne dôležité, aby sme plánovali ďalšie prostriedky EÚ v programe Horizont 2020 na digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva, čo by malo zlepšiť jeho ochranu a zachovanie kultúrne dedičstva celého ľudstva. Ďakujem. Ďakujem. Ešte chcem poprosiť všetkých, aby ste dodržali svoj rečnícky čas pretože inak to vôbec nezvládneme časovo. A teraz ďalšia predsednička, to je kultúrny výrob Senátu Rumunska, Radu Kozmin Preda. Nech sa páči, to je náš ďalší rečník. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem povedať niekoľko slov o rumunskom kultúrnom dedičstve. oslavujeme aj e, náš štátny sviatok. Ďakujem za to, že ste ma sem pozvali a zorganizovali toto medziparlamentné stretnutie. Takto máme šancu hovoriť o tých najdôležitejších veciach, ktoré sa týkajú národnej a európskej identity, kultúry, dedičstva. Európa je históriou kultúry a kultúra je symbolom hlbokej jednoty, jednoty našich národov. Je to spoločný systém hodnot, ktorý spája národné špecifické črty a kultúra môže byť príkladom veľkého, e, veľkého dialogu a spolupráce medzi štátmi. Európske inštitúcie takto môžu vidieť skutočne spoločný program. Vítame úspešné činnosti počas európske e, v rámci e, európskej obchodnej značky v Rumunsku symbolizuje hodnoty a e, Sige, pamätník Siget je pamätníkom voľby Rumunov e, európskej identity a dôstojnosti. Naša účasť v tomto projekte v oblasti dedičstva má aj komplementárny rozmer. Jedno je Európsky rok kultúrneho dedičstva a druhé je Národná storočnica od veľkého zjednotenia Rumunska. To odráža naše odhodlanie zachovať naše dedičstvo ako súčasť naše eh, histórie rumunskej a európskej identity v súlade s programom tieto činnosti a rozhovory sa e, zasiahli celú rumunskú spoločnosť, ústredné, miestne, regionálne orgány, komunity a tak ďalej. Bol tam medzinárodný rozmer. Tento rok Bukurešť uskutoční fórum, kul, fórum kultúr, roku kultúrneho dedičstva. Bude to aj pri príležitosti vzniku súčasného Rumunska jeho storočnice. Využívame nástroje participatívnej správy, to je dôležité pre výskum verejnej politiky a pomáha to všetkým, ktorí pracujú na zachovaní dedičstva, dedičstva aj men- národnostných menšín. Národnostné menšiny sú totiž dôležitou súčasťou viac viac kultúrneho profilu Rumunska. Iniciatívy realizujeme v súlade s európskou legislatívou a takto chránime identitu postavenú na kultúre a rozmanitosti v Európe a globálnom kontexte. Kultúrne dedičstvo je spirituálny aj materiálny zdroj, ktorý pomáha všetkým. Dedičstvo musíme odovzdať budúcim generáciám, ktoré ho môžu zhodnotiť. Integrovaný prístup zohľadňuje ale aj špecifické črty, ktoré e, umožňuje dosiahnuť inovatívne postupy, osvedčené postupy, dialog a pružná legislatíva. V Rumunsku náš Ústav pre dedičstvo je inštitúcia, ktorá sa zaoberá E, miestnym fondom Ministerstva kultúry na reštauráciu, reštaurovanie pamätníkov. Okrem toho organizuje tento inštitút rôzne konferencie, skúma súčasný stav dedičstva, už e, uvažuje o možnom smerovaní vývoja. My sme prijali v domácej legislatíve relevantné prvky, ktoré zabezpečujú financie aj na nákup mobilného kultúrneho dedičstva na implementáciu smernice 2014-60, ktorý sa zaoberá reštitúciou tovarov nezákonne odnesených z územia členských štátov. Tiež sme novelizovali vnútroštátnu legislatívu, máme centralizovaný register mobilných položiek, mobilných predmetov Počas predsedníctva sme venovali aj pozornosť dedičstvu a naše aktivity v roku 2018 sú realizáciou aktivít Európskeho roka. Suma sumarum, musíme vytvoriť dobre podmienky pre zachovanie a presadzovanie mobilných, nemobilných, motných a nehmotných predmetov kultúrneho dedičstva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj za tento vstup. Teraz Irina Štefovská, predsedníčka výboru pre kultúru a vzdiela- vzdelávanie v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. Nech sa páči. Ďakujem, dámy a páni, kolegovia. Ďakujem za túto príležitosť sa tu vyjadriť. Chcem povedať niekoľko slov o kultúrnom dedičstve v mojej vlasti. Kultúrne dedičstvo je kľúčovým segmentom pri definovaní rozvoja kultúry a zložitej histórie macedonskej viacetnickej spoločnosti Máme archeologické lokality, sakrálnu architektúru, fresky, knihy, sochy a tak ďalej a to poskytuje neobmedzené možnosti pre pochopenie, výklad a inklúziu do každodenného života. Takže my ako spoločnosť a štát musíme diskusiu usmerniť na to, čo chceme robiť s kultúrnym dedičstvom. čo znamená dedičstvo pre krajinu? Niečo, z čoho chceme mať len zisk? Alebo je to súčasťou toho, čo sa nazýva civilizovaný mestský spôsob života? Teda kultúrne dedičstvo máme vidieť ako záťaž, luxus potreb, alebo potrebu, ako ekonomika, vzdelávanie, životné prostredie. Kultúr, systém riadenia kultúrneho dedičstva z hľadiska aktivít ktoré má vykonávať štát, aby ochraňoval, zhodnocoval, využíval, je kľúčom k definovaniu kultúrneho dedictva. Dnes súčasný rámec v Macedónsku ešte stále nezodpovedá ani skutočným potrebám krajine, krajiny, ani európskej a svetovej praxi. Preto pracujeme na modeli, ktorý určí priority v kultúrnom dedičstve v macedónskej spoločnosti a zameriame sa aj na regionálny a európsky kontext. Najdôležitejšou vecou v našom prípade je, ako súčasne dosiahnuť ochranu, efektívnosť inštitúcií, ako aj povedomie občanov, aby si uvedomili význam kultúrneho dedičstva. Tento model súvisí s národnou stratégiou pre kultúrny rozvoj na obdobie 2018 až 2022. Vďaka vysokej efektívnosti relevantných inštitúcií Výbor pre kultúru mal 9 pozmenujúcich návrhov pre túto stratégiu, a to v časti, ktorá sa týkala ochrany kultúrneho dedičstva. Chcem tiež zdôrazniť, že výbor pre kultúru, ktorej pred, ktorému predsedám, mal aj hearing o stave sloch v Ochride a v Ochridskom reži- regióne ktoré je známe z hľadiska kultúrneho a prírodného dedičstva pod ochranou UNESCO. Výbor prijal 24 záverov a odporúčaní pre ústrednú vládu a miestne samozprávy, podľa ktorých majú konať Ministerstvo kultúry zodpoveda v súčasnosti za ochranu kultúrneho dedičstva. Riaditeľstvo pre ochranu kultúrneho dedičstva je čiastočne závislý orgán, ktorý zodpoveda len za právnu regelúciu archeologických lokalít a archeologického výskumu. Múzea sú čiastočne pod e, správou miestnych samozpráv. Súčasná debata v našej spoločnosti sa týka aj decentralizácie alebo centralizácie. Potom je tu diferenciácia e, na tri segmenty, ktoré by boli tiež e, odrazené v inštitucionálnej forme. Je to ochrana aj výskum, vzdelávanie a všetky tieto tri piliere by mali byť nezávislé, ale súčasne logicky prepojené a otvorené pre európske a svetové osvedčené postupy. Mal by ísť o, aj o výkonný orgán, takým, aký je dnes Ministerstvo kultúry, ale mohli by sme vytvoriť aj špecializovaný orgán, ktorý by oddelil ja neviem, kultúrne činnosti, ako napríklad súčasné umenie, hudba, divadla, od kultúrneho dedičstva ako takého, ktoré v hmotnom či v nehmotnej forme e, existuje. Takto by sme mohli dosiahnuť primeranú úroveň konzervovania a reštaurovania Macedónsko je európskou kandidátskou krajinou a reformy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva musia splňať európsku legislatívu. Je to zvýšenie informovanosti o kultúrnom dedičstve, odbornosť pracovníkov a zapájanie verejnosti. Aby bol proces efektívny, rýchly, zmysluplný, treba spolupracovať a s ostatnými krajinami a deliť sa o skúsenosti. Napokon nezabudnime, že dedičstvo je o ľuďoch, o minulosť a budúcnosť sa stretáva v kultúrnom dedičstve. To, čo robíme ako odborníci, zaangažovaní ľudia, robíme pre ľudí, pre občanov, pre múzea a preto by múzea a lokality by sa mali zúčastňovať na tomto živote aj bežných ľudí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Stefovská, aj za tento vstup. A teraz posledný príspevok pred diskusiou. A aj tu predseda výboru pre kultúru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 tu e, napísané písomne, ale spravil som si nejaké poznámky, iba taký náčrt toho, e, čo by som chcel povedať. E, súhlasím s tým, čo doteraz zaznelo. Kultúra by mala odzrkadlovať všetko, čo súvisí s identitou. Naozaj sú to veci, ktoré súvisia. A teší ma, že momentálne toto stretnutie práve prebieha, pretože nedávno sme v Polsku tiež spomínali na nezávislosť Polska a to tiež súvisela tá nezávislosť aj s kultúrou. Či to bol Nasinkievi, či to bol Chopin, či boli naši veľkí spisovatelia, romanopisci. To všetko e, je súčasť kultúry a nakoniec aj európskej kultúry. a Vďaka tomu máme v Polsku nezávislosť aj vďaka tomu. A súhlasím s tým, čo to teraz e, zaznelo a preto si myslím, že by sme sa mali v našej diskusii sústredovať na to, čo už zaznelo, čo už po- bolo povedané, teda, že kultúra nesmie byť nejakým nástrojom e, násilia, či netolerancie, xenofóbie alebo rasizmu. Malo by to byť e, všetkým jasné. Tento rok tieto dni kultúrneho dedictva sú pre našich občanov veľmi dôležité a dúfame, že ich primerane aj využijeme tak, aby sme mohli podporiť e, propagáciu európskej kultúry všade e, vo svete, aby sme sa mohli dopracovať k tej integrácii, ktorá je našou e, predstavou, našou túžbou. konečne po rokoch, komuniz- rokoch komunizmu sme dnes v Európe slobodní ľudia a za to tiež Európe Ďakujem, ja som bol svojho času e, hercom, rejiteľom divadla, pracoval som s ľuďmi, pre ktorých sloboda bola veľmi dôležitá. A či to bol Kšitov Kiešlovský, či to bol Andrzej Vajda, to boli predstavitelia kultúry, ktorá hľadala tú slobodu, ktorá chcela e, byť mimo toho systému. A konečne sme sa e, pridali k Európe a chceme sa vám poďakovať, pretože vďaka aj európskym médiám sme v Polsku dokázali e, vybudovať veľa budov, e, ktoré sú e, ktoré majú kultúrne účely. Máme Centrum Solidarity v Gdaňsku, máme Centrum hudby v vo Vroclave a v ďalších mestách. Čiže za toto všetko ďakujeme. To sú všetko budovy alebo centra, kultúrne domy, ktoré boli zrekonštruované vďaka európskym financiám. A takisto chcem povedať, že sa netreba pýtať Európy, čo od nej chceme, mali by sme sa my sami seba pýtať, čo my môžeme ponúknuť Európe. Myslím si, že Polsko ponúka toho veľa a dám ako príklad e, dielo, ktoré sme my ponúkli na prospech európskej integrácie, či to sú napríklad kultúry troch kultúr v loďi, či to sú kultúry židovského dedictva alebo židovskej kultúry, e, či to sú rôzne cezhraničné projekty, kde e, sa prepájame na iné kultúry, či to je litovská, ukrajinská, židovská, nemecká alebo ďalšie. Spolupracujeme aj e, s e, kultúrnymi partnermi z Bieloruska, z ďalších krajín a boli by sme radi, keby e, europoslanci poznali aj ich situáciu. Naši naši odborníci aj na e, konzerváciu e, vytvorených diel spolupracujú s partnermi z iných krajín. Napríklad to spomínaná Bieloruska. Viete, že kultúra samozrejme nestačí, mala by byť e, prítomnejšia v našich životoch a netreba zabúdať na to, že z kultúry sa tiež spravil taký produkt, častokrát taký celý priemysel, a kultúra dnes častokrát e, znamená toľko turistov, že človek keď príde dnes napríklad do Krakova, je to tam pomaly rovnako zahodené turistami, ako keď prídete do Benatok alebo iných európskych miest. E, mali sme aj stretnutie UNESCO v súvislosti s kultúrou, ďakujeme, že bolo zorganizované, že tento kongres prebehol, tam sme sa stretli, e, či to boli poslanci z Polska, alebo aj mnohí ďalší. Albertovi ďakujem, tam sme sa e, spolu stretli, rozprávali sme sa to, čo bolo v Santiago de Compostela, to bolo veľmi príjemné, takže ďakujeme za to. A potom kolegyňa z Macedónska, e, tiež sme svojho času pomáhali pri riadení amfiteátrov alebo manažmente teda amfiteátrov, či to bol amfiteátr v Skopie alebo iné kultúrne zariadenia. E, už musím skončiť, ale chcem ešte na záver jedno také ďalšie prekvapenie spomenúť. Ja keďže som e, hercom a sú tu aj ďalší ľudia pritomní, ktorí sa venujú divadlu, tak chcel by som vám spomenúť e, jednu záležitosť, ktorá súvisí so vzdelávaním. Už som to hovoril aj nášmu ministrovi a chcem povedať nasledovné. To je zvierš polského e, eh, poety, ktorý, e, ktorý umar na obči. Chcem vám konkrétne zarecitovať e, dielo E, polského básnika, ktorý zomrel v koncentračnom tábore a chcem venovať e, tento, toto dielo všetkým ľuďom, ktorí sa venujú e, vzdelávaniu. Treba čítať raz, treba čítať dvakrát, treba čítať celé roky a iba takým spôsobom sa vám dostane vtačík na dodlane, na ruku, bez akokoľvek strachu. Je to vtačík, ktorý momentálne lieta e, pri tebe. Treba písať e, raz, treba písať opakovane, treba písať celé roky tak, aby tento vtáčik ti pristal e, na ruke a skoncoval s tvojou samotou, aby ťa preniesol cez rieky a cez hory. A keď príde ten správny moment, treba, aby si veril v seba samého, Eh, takto začína začiatok a takto začína aj začiatok celého sveta. Ďakujem. Ďakujem pekne aj za tú kultúrnu vložku s prekrásnou básňou. Kommen jetzt zur Diskussionsrunde und ich habe wieder neun Rednerinnen und Redner. Dobre, takže prejdime e, ďalej. E, máme tu opäť čas pre e, rečníkov. Začneme predsedom nášho výboru pre kultúru z Talianska Luigi Di Gallo, kde nám sedí. Nech sa páči, máte slovo. Jedna minúta. Buongiorno presidente, buongiorno cari colleghi, cari Dobrý deň, vážení kolegovia. Toto je skola príležitosť hovoriť o strategických kultúrnych otázkach a otázkach vzdelávania v Európe. My v Európe môžeme byť e, kultúrnou veľmocou. Investície do kultúry a do vzdelávania neznamenajú, iba rast hospodárstva, vytváranie nových pracovných pozícií, kvalitných e, cielenie na mladých ľudí. My chceme vytvoriť aj nový ekonomický model prostredníctvom kultúry, môžeme mať nový rozvojový model. A aj ho potrebujeme. Prechádzame e, časmi, alebo nachádzame sa v časoch, ktoré sú časmi ekonomickej e, krízy, aj krízy identity, celkom spoločenskej krízy a práve preto je naša potreba o to väčšia. A hovorí sa o ekonomickom kultúrnom modeli, hovorí sa o kríze, ktorá pôsobí aj v iných sektoroch, ale v kultúre sa darí, alebo kultúre sa darí, darí celkom dobre, stále vytvára nové pracovné miesta, stále generuje hospodársky rast. A teda keď hovoríme o rozvoji, možno by sme sa mali venovať aj tomu, akými spôsobmi sme mohli prekonať rozpočtové obmedzenia, pokiaľ ide o vynakladanie, vynakladanie e, prostriedkov v kultúre. To je veľká výzva. Musíme si premyslieť, ako jednotná Európa by túto výzvu mohla zvládnuť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nasleduje Reinhard Pizec. Je predsedom e, Výboru pre kultúru Spolkovej rady Rakúskej republiky. Vážené dámy, vážení páni, vážená pani predsedníčka, rok kultúrneho dedičstva 2018 je aj určitou formou si sprítomnenia eh, minulosti toho, čo eh, vidí eh, oko, čo je ešte postavené, čo ešte stojí, z čoho vychádza história v Rakúsku. Áno, aj my oslavujeme storočnicu vojny, ale aj síc ročnicu našej minulosti. A keď prídete 6. 7 decembra k nám do Viedenie mm, mm, chcem vás poprosiť, e, keďže e, nám chcú odňať e, mm, právo kultúrneho dedičstva, aby ste sa o to zasadzovali, pretože to nie je len rozhodovanie jedného starostu. Poprosím vás, keby ste si sadli aj so zástupcami Mm, mimovládnych e, e, organizácií vo Viedni, prečo sa e, a rozprávali, prečo sa tak málo zohľadňujú stavebné pamiatky a je potrebné sa postrať o to, aby v Rakúsku sa viac dával pozor, dával pozor na toto kultúrne dedičstvo. Ďakujem pekne. Teraz Felix Montesfort zo španielského senátu. Buenos días. Ah, ya. Muy rápido. <laughs> Eh, la cultura y el patrimonio sin duda son la... Kultúrne dedictvo je základom európskej konštrukcie a budovania európskej budúcnosti. Musíme mať na to e, silné e, piliere, čiže trvalá udržateľnosť, ochrana, inovácie a k ním treba pridať aj ďalšie, aby sme chápali kultúru ako právo a to je solidarita ktorá by bola intergeneračná aj interteritoriálna. Čiže interteritoriálna, ako som hovoril, e, hovorím tu o um, vidieku, o ľuďoch, ktorí žijú na vidieku, hovorím o e, ekonomickej sociálnej rovnoprávnosti, hovorím o dostupnosti aj pre uži- požívateľov, aj pre tvorcov, um, hovorím o vzdelávaní a samozrejme to nie je iba prenos informácie, to veľa viac. Teda hovorím o ľuďoch, o chránení veci, ale keď niečo treba chrániť, tak sú to práve tie tradície, tie postupy, tie zvyklosti, ktoré sú eh, po stáročia vlastné daným eh, teritoriám. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz Naš, e, e, naša e, poslankyňa Julie Watt, nech sa páči, minúta. Uh, well, incredibly... Ďakujem. Naozaj tá dnešná konverzácia je veľmi obohacujúca. A ja tiež som herečkou a básničkou, teda autorkou básni. A napísala som aj nejaké hajku a teší ma, že tu um, hovoríme o kreativite, o kultúre, to je veľmi dôležité. Chcela som spomenúť e, prácu dobrovoľníkov, ktorí častokrát pripravujú skvelé iniciatívy a potom sa k ním pridajú ďalšie inštitúcie, ďalšie organizácie. Napríklad Michael Mail, to je môj priateľ, ktorý založil organizáciu, ktorá sa volá e, nadácia pre dedi- e, židovské dedictvo a on mapuje historické synagógy v Európe a Viem, že v Krakove tohto roku prebohla konferencia o mestskom e, židovskom dedictve, kde ste sa zúčastnili aj vy a bola to súčasť e, tohto programu Roku kultúrneho dedictva. Toto sú veci, ktoré naozaj sú reálne dôležité a sú príkladom toho, ako Európa kvalitne vie pracovať. Posledná vec, ochrana a obnova, obnova zničeného kultúrneho dedičstva. Toto v budúcnosti nedokážeme e, realizovať, pokiaľ nebudeme používať digitálne nástroje. Nakoniec aj e, Basar Katavil, čo je sírsky internetový mm, podnikateľ, aktivista, ktorý bol zavraždený, ale predtým, ako bol zabitý, ako ISIS zabili, islamský štát, vytvoril 3D verziu Palmíry a nám sa e, do budúcna podarí obnoviť toto kultúrne e, dedičstvo vďaka jeho práci. Pokiaľ tohto človeka nepoznáte, tak, sa, e, tak si ho e, vyhľadajte. Naozaj je veľmi dôležité, aby sme ne, nezabudli na ľudí, ktorí kvôli kultúre zomreli. Ďakujem pekne. Ďalej poslankyňa z Kosova, podpredsednička výboru pre kultúru. To je tak si, nech sa páči. Teuta? vaša. wahrscheinlich. E, dámy a e, páni, e, počuli ste o Kosove rôzne veci, takže vám navrhujem, aby ste navštívili našu krajinu a pozerali sa na to, ako to v realite naozaj funguje. Kosovo vníma vážne svoje záväzky, pokiaľ ide o členstvo e, či v UNESCO alebo v iných medzinárodných organizáciách, hoci Srbsko s tým nesúhlasí. Chceme požiadať Srbsko, aby vrátilo e, všetky artefakty a archívy, ktoré e, boli Kosovu ukradnuté alebo boli vyplienené. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej. Vesna Vedekovič, Chorvátsky parlament, nech sa páči. Hvala vám lijepo prije svega na ponovnoj prigodi. Da... Ďakujem pekne e, za opätovnú príležitosť. Ja by som e, zakončila to, čo som už pred chvíľou chcela povedať. Chcela by som predovšetkým zdôrazniť, že Chorvátska republika je krajinou s obrovským kultúrnym hmotným aj nehmotným dedičstvom. Mnoho z našich pamiatok sa nachádza na zozname UNESCO, na zozname chránených e, cirkevných aj svetských pamiatok pamiatok. Žiaľ, v 90. rokoch minulého storočia boli mnohé tieto kultúrne pamiatky poškodené počas vojnového diania aj v Chorvátsku. Najmä e, trpeli naše e, mesta, mestské hradby, napríklad Dubrovník, časť Bukovára, tiež hlavné mesto, časti Záhreb Mm, v 20, e, teda 27 rokov po vojne. Veľká väčšina týchto kultúrnych pamiatok je opäť obnovená, reštaurovaná, zachránená, konzervovaná a chceme vyzdvihnúť, že nám pritom pomohli aj finančné prostriedky z EÚ, ale samozrejme aj národné finančné prostriedky. Chcem tiež zdôrazniť činnosti Chorvátskeho ústavu pamiatkového. Tiež sme sa venovali rôznym podujatiam v rámci kultúrneho roku Európy. Štvrt bola výstava otvorená, mm, organizovaná chorvátskym inštitútom e, pre reštaurovanie e, e, kultúrnych pamiatok, ktorý tento rok oslavuje svoje 70. výročie založenia. Mm, zaoberáme sa teda takýmto spôsobom zachovávaním našich kultúrnych pamiatok. Ďakujem pekne. A teraz Andrea Popovič už hovoril, pokiaľ si dobre spomínam, z parlamentu z e, Čiernej hory. Nech sa páči. Ďakujem pekne ešte raz za príležitosť pokračovať v tom, čo som už pred chvíľou načal niečo o črnohorskom kultúrnom dedičstve. Najvýznamnejšie oblasti sú okolí Boky Kotorskej, pochádzajúce ešte z čias Rakúska, Uhorska. Aj samotné mesto Kotor e, je na zozname chránených kultúrnych pamiatok UNESCO. Máme relatívne veľa e, kostolov a kláštorov na relatívne malom e, priestore. Samotná Boka Kotorská ich mala 300, napríklad Bazilika svätého Tripúna, symbol Kotora z 9. storočia, jedna z najstarších katedrál v Európe samotnej. Pri Skladarskom jazere sa nachádza komplex kláštorov, ktoré boli vybudované na malých ostrovoch Bežka, Moraščík, Starčevo, Kom, Veránina. Táto oblasť je centrom stredovekej černohorskej dynastie um, ktorá eh, bola, položila základy staročnej existencie Čiernej hory. Tieto kláštory predstavujú významné kultúrne pamiatky, ktoré svedčia o burlivej histórii. Je tam badateľný vplyv Byzancie tak eh, v eh, sochárstve, ako aj pri freskách. Ďakujem pekne a teraz opäť kolega z Európskeho parlamentu, pán Zrojevský, nech sa páči. Pani przewodnicząca, na wstępie chciałem podziękować Jurkowi Federowiczowi, e, reprezentantowi. E, ďakujem pekne, chcem sa poďakovať Jurkovi Federovičovi, ktorý zastúpil e, moju krajinu, alebo zastupoval moju krajinu a je to tiež taký náš vtáčik, kvôli, <laughs> ako ste to počuli aj v tej básničke. Ja sa chcem teda poďakovať aj jemu a chcem zdôrazniť, že aj v mene nášho parlamentu chcem poprosiť komisiu, aby nebola taká striktná, aby naopak bola flexibilnejšia, pokiaľ ide o náklady, ehm, ktoré venuje Európska únia kultúre. Boli e, nastavené dve dosť veľké obmedzenia. Na jednej strane máme tu obmedzenie istého, istej skupiny úloh alebo sady úloh a potom je tu otázka toho, v mnohých krajinách e, tá kultúra je istým spôsobom na poslednom mieste. Už niekoľko rokov je táto situácia podobná a na ktorej tam sa treba ešte e, vrátiť. Ďakujem pekne a teraz posledná rečníčka v rámci tohto panelu Dragana Kostič zo Srbského parlamentu. Ďakujem pekne pani predsednička. Môžem zdôrazniť, že Srbsko ministerstvo kultúry e, sa e, veľmi snažia, pokiaľ ide o zachovávanie kultúrneho dedičstva e, Srbskej republiky. Chcem zdôrazniť osobitne projekt, na ktorom sa pracuje aktuálne a je venovaný šiestim rímským cisárom, ktorí sa narodili na tomto území. Cisár Konštantín napríklad. Pokiaľ pokiaľ ide o zachovávanie nášho kultúrneho dedičstva v eh, Srbsku, v súvislosti s tým sa eh, rozširuje aj cestovný eh, ruch a z roka na rok rastie aj počet turistov, ktorí navštevujú naše kultúrne e, dedičstvo. A pokiaľ ide o Kosovo, Metochiu, nechcem to diskutovať, e, to ale e, fakty veľmi čoskoro teda ukážu, ako to skutočne s Kosovo Metochiou je. Ďakujem pekne. Tým pádom sme rozprávu druhého panelu ukončili a teraz prejdeme k tretiemu panelu. Zároveň je to tretí, posledný tematický panel kultúrne dedičstvo a vzdelávanie. Nejaké body už sme dnes ráno v diskusii si prešli a teraz poprosím Sabine Ferhajnen, ktorá včera viedla pracovné zasadnutie, aby nám stručne prezentovala tie výsledky. Ďakujem pekne. Včera, keď sme mali e, prvý e, panel e, kultúrnej dejstve, tak sme si vypočuli od komisie, čo komisia spravila v rámci prvej časti Európskeho roku kultúrneho dedictva. Pokiaľ vzdelávanie sú tam dva konkrétne plány Európskeho kultúrneho dedictva, kde učíme ľudí o kultúrnom dedičstve, pozýva ma to ako istý e, vzdelávací nástroj v rôznych e, vekových skupinách, e, v rôznych témach a naďalej podľa tohto budeme financovať projekty kultúrneho dedičstva. Aj tieto financie sú potrebné, pretože um, um, ide tu o hodnotu za peniaze. Kreatívna Európa Horizon 2020 to sú programy, ktoré sa využívajú na financovanie projektov v súvislosti s kultúrnym e, dedičstvom a to isté platí aj pre Erasmus Plus a to je ďalšie programy. Máme viaceré dlhodobé programy, ktoré sú naplánované ako súčasť e, dlhodobejších efektov alebo snah, snah o efekty. A komisia podporuje takisto ďalšie plány, iniciatívy, dedičstvo v školách, e, ktoré je to platformou pre učiteľov, e, spoločný projekt EU, UNESCO, pokiaľ ide o nehmotné dedičstvo a tak ďalej. Poslanci e, sa vyjadrili, aj ďalší aktéry, ktorí, sa, ktorí sú v tejto oblasti aktívni, čiže naozaj sa nám podarilo prebudiť záujem ľudí aj na európskej národnej úrovni. A vlastne sa diskutovalo tých kľúčových poznatkoch do budúcna o synergiách medzi vzdelávaním a kultúrnym dedictvom. Veľmi dôležité je zdôrazňovať rozmanitosť európskeho kultúrneho dedičstva, či je hmotné alebo nehmotné. A treba viac spraviť preto, aby sme vylepšili prístupnosť alebo dostupnosť takýchto e, udalosti. Napríklad živé predstavenia by mali byť prepojené na školy a naopak. E, a dôležité z hľadiska tzv. soft skills a rôzny, a ktorí sa musia zúčastňovať na tých e, postupoch riadenia. Prístup z dola hore v tomto ohľade veľmi dôležitý je najmä regionálny, e, regionálna úroveň v tomto zohráva dôležitú úlohu. A kultúrne dedictvo má dosiaľ konkrétne výsledky z hľadiska vzdelávacieho treba viac spraviť preto, aby bolo mainstreamované v školských osnovách. E, kontakty s kultúrnym dedictvom by mali začať čo možno najskôr a sú E, na tak konkrétne slubné príklady, ale treba toho ešte spraviť oveľa viac. Treba posunúť mobilitu najmä medzi mladými profesionálmi. Tu môže pomôcť aj virtuálne vzdelávanie. Takéto elektronické nástroje sú veľmi dôležité. E, formálne vzdelávacie snahy by mali byť doplňané aj neformálnym, aj informálnym e, konaním, aktivitami či iniciatívami. Dobrovoľníctvo môže chrániť kultúrne dedictvo a podporovať zaangažovanie sa do kultúrneho dedictva vytvára príležitosti najmä pre mladých ľudí, regulovaný rámec pre e, dobrovoľníctvo, samozrejme je na to dôležitý, ale zároveň e, e, treba, aby tam bola dostatočná flexibilita, ktorá bude v súlade s reálnymi životnými prioritami mladých ľudí a takisto netreba sa venovať iba vedeckým odborom, treba aj um, zdôrazňovať rôzne kultúrne aspekty, umelecké aspekty, čiže nie iba STEM, ale aj tým. A kultúra, e, umenie, to e, je priorita. Má to byť priorita, nie je niečo dodatočné. Kultúru treba zdôrazňovať aj v ďalších vzdelávacích e, predmetoch a prepojenie na kultúrne dedičstvo a vzdelávanie je dôležité, najmä aj pokiaľ ide o témy predchádzajúcich e, panelov, ochrana kultúrneho dedičstva, kultúrne dedičstvo, identita a tak ďalej. Pokiaľ nebudeme lepšie vzdelávať e, ľudí cez kultúrne dedičstvo, tak v konečnom sledku stratíme naše vnímanie dôležitosti našho kultúrneho dedičstva. Ďakujem. Äh, Ďakujem pekne za e, toto komplexné zasumarizovanie včerajšej diskusie, ktorá sa zdá bola Veľmi napínavá. Teraz vítam našich rečníkov. V tomto paneli začneme Nicole Gashi Koning, výskumníčka tu na univerzite eh, v Bruseli. Nech sa páči. Máte slovo. Thank you, Mrs. Chair. Ah, thank you, members of the European and National. Ďakujem pekne vážení účastníci. Túto štúdiu e, pripravil výbor, alebo objednal si výbor Kult a e, venovala sa využitiu možných synergií medzi vzdelávaním a kultúrnym dedicom a týmito politikami. Čo je potrebné na to, aby existujúce synergie mohli byť ešte efektívnejšie. Akým spôsobom môžeme e, prepojiť vzdelávanie a kultúrne dedictvo, tak aby sme posilnili schopnosti ľudí byť plne realizovanými a zodpovednými občanmi. Keď si prejdeme eh, literatúru k tejto téme, vidíme, že je tam veľký zmetok v jednotlivých krajinách, eh, jednotlivých jazykoch, čo to je kultúrne dedictvo, umelecké vzdelávanie, kultúrne vzdelávanie, vzdelávanie v kultúre a vzdelávanie ku kultúrnemu dedictvu. Pokiaľ chceme vytvárať konštruktívne synergie medzi kultúrnym dedictvom a vzdelávacími politiky, politikami, eh, v každej krajine to vnímame trochu inak. Synergie existujú a máme aj konkrétne úspešné príklady, ktoré sú v tej štúdii uvedené. Niektoré e, už fungujú celé roky. Európske kultúrne korene, twinningové projekty e, a ďalšie, ktoré sú e, časovo obmedzené, napríklad všetky cesty vedú do Ríma, boj proti graffiti, city behind či City Under a City a niektoré ďalšie. Spomenul si iba niekoľko príkladov, ale samozrejme dali by sa spomenúť ešte mnohé ďalšie. Tieto synergie sú ale nedostatočné. Prečo? Medzi naše hlavné zistenia patrí, že kultúrne dedičstvo je častokrát príliš vnímané ako náhrada vzdelávania ako nejaká alternatíva, ktorá vychádza z nejakých dočasných iniciatív, nie je dostatočne dlhodobo premyslená. Máme 11 tisíc eh, podujatí v rámci Európskeho dňa kultúrneho dedi- eh, roku kultúrneho dedictva takúto, také, takéto, takéto prieskum by malo byť vykonané, aby sme zistili, čo je do budúcna plánované v rámci jednotlivých projektoch. Včera sme počuli o tom, že potrebujeme jednotný hlas, že potrebujeme, aby sa aj eh, hudobné napríklad programy dostali naspäť do školských osnov. A to ma privádza k ďalšiemu zisteniu. Vzdelávanie nie je dostatočne prepojené s kultúrnym dedičstvom. Synergie nie sú štruktúralne inkorporované a nie sú dostatočne štruktúralne inkorporované a začlenené do vzdelávacieho systému. Dodatočné opatrenia k, tý, k tej štúdii, ktoré, ktorú sme my pripravili, sú to spomínané takisto a aj v tých odporúčaniach budú spomenuté. Pokiaľ ide o vzdelávanie a vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedictva, odporúčame poslancom, aby implementovali nasledovné odporúčania v rámci jednotlivých e, financovacích alebo finančných e, programov. Podpora štruktúralného začlenenia dedictva a vzdelávania v oblasti dedičstva do všetkých školských osnov, či sú to formálne alebo neformálne E, druhy vzdelávania. Potom jasné definovanie kultúry, kultúrneho dedictva, vzdelávania, umeleckého vzdelávania a vzdelávania v oblasti kultúrneho dedictva, čím by sa vytvorila taká celoeurópska terminológia. Všetky tieto výrazy sú veľmi špecifické, možno e, dedictvo a vzdelávanie, to by mohol byť taký dobrý všeobecný názov. Takisto umožnenie lepšieho, lepšie distribúcie dobrých a osvedčených postupov, e, dedictvo e, v triedach, e, dedictvo a celoživotné vzdelávanie, postupy alebo tie osvedčené postupy, tak ako ich spomína aj komisia, e, medzinárodné, medzinárodná rada múzeí, ich aktivity a potom vzdielanie, vzdielanie informácie, to je veľmi dôležité. Veľmi dôležité priebežné mm, aktualizovanie prepojení medzi vzdelávaním a medzi kultúrnym dedičstvom, tak aby e, príliš veľa informácií sa neničilo e, to vzdelávanie. Potom posilňovanie e, alebo podpora rôznych školiacich kurzov v oblasti vzdelávania k téme kultúrneho dedičstva, či to je Erasmus+, alebo nejaké iné programy, jednotlivých organizácií. A potom posledný bod, e, finančné zdroje, dlhodobý prístup k tejto téme. To, čo sa už ukázalo, že je úspešné, je vytváranie finančných synergií medzi jednotlivými európskymi výbormi a budovanie silných e, vzťahov a namiesto toho, teda namiesto toho, aby sa nejaké jednorazové podujatia iba opakovali stále dokola. Ďakujem. Ja, Ďakujem pekne aj za e, túto prezentáciu vzhľadom na e, rokovania o rozpočte e, na rok 2019, ktoré práve stroskotali. Je toto dôležité, aby sme sa pokúsili trvalo udržateľnejšie nasadzovať naše finančné prostriedky, keď ich budeme mať Ďakujem pekne a teraz dám slovo kolegovi Rafaelovi, že rá, e, dáme mu slovo skôr, než bolo v pláne, lebo nás musí o chvíľu opustiť. Takže nech sa páči, pán Žero, máte slovo. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Teší ma, že tu môžem zastúpiť e, predsedu e, výborov, výboru pre kultúru v našom francúzskom parlamente Hovoríme tu o kultúrnom dedičstve, ale aj o umeleckom, hudobnom, literárnom a inom dedičstve. Toto dedičstvo e, je zdedené od generácií, ktoré tu boli pred nami a e, ak chceme podporovať e, a plne využívať toto dedičstvo, musíme hovoriť o vzdelávaní. V Európe vždy boli rôzne umelecké trendy, architektonické slohy, či to je umenie Byzancie, antické umenie, potom samozrejme skoro gotický e, sloh, e, romantický a mnohé ďalšie. A práve tento e, pohyb umelcov, pohyb architektov umožnil kultúrny rozvoj v celej Európe a rôzni ľudia žijúci v rôznych teritoriách takýmto spôsobom mali prístup k tomu istému, povedzme, intelektuálnemu alebo kultúrnemu svetu a e, toto treba naďalej zachovávať, ochraňovať a odovzdávať aj mladším e, generáciám. E, kultúrny a medzikultúrny dialog je v tomto kontexte veľmi dôležitý. E, prezident e, Macron, ktorý bol na navšteve štvrte Molenbeek, e, a to práve dnes, hovoril týmto ľuďom, aby sa nedefinovali iba súčasťou svojej príslušnosti danej štvrti, ale aj k celej krajine a k celému európskemu e, spoločenstvu. E, my chceme e, výmeny, či už to kultúrne, spoločenské, akékoľvek ďalšie, vždy podporovať, ako aj povedali kolegovia z Portugalska Uh, Učenie sa prvého cudzieho jazyka by malo byť už od prvej triedy základnej školy. Treba podporiť umelecké vzdelávanie, tak aby toto nezáviselo od toho, z akej ste sociálnej triedy alebo v akom prostredí, e, v akom regióne vyrastáte. E, chceme pre všetkých študentov do 18 rokov e, zabezpečiť kvalitné kultúrne vzdelávanie. A samozrejme, toto kultúrne vzdelávanie vždy bolo súčasťou nášho vzdelávania vždy boli, e, ja neviem, výchovné koncerty, e, navštevy galérií a tak ďalej, ale dnes chceme ešte viac, aby deti zo všetkých prostredí mali prístup ku kultúre, mohli sa konfrontovať s takýmito umeleckými dielami. E, odteraz by 10% vzdelávania v školách malo byť venované práve umeleckému vzdelávaniu a, a obsahovať konkrétne kultúrne e, projekty, a to od veku e, troch rokov e, pre deti, pretože už vtedy deti majú rozvíjať všetkých svojich 5 zmyslov, ako aj naši politici častokrát spomínajú. Ďalšia téma, prístup k hudbe vo všetkých základných školách, aj stredných školách by mal byť prístup k hudbe. Máme tam taký program, ktorý sa volá povedzme prístup k hudbe, áno. A tam E, sa snažíme ľuďom zo všetkých e, prostredí, aj v tých, aj v tých povedzme, menej zvýhodnených štvrtí, mať prístup ku kvalitnej hudbe, ku kvalitnému hudobnému a kultúrnemu dedictvu. Toto všetko je na prospech ich e, celého života alebo to, akým spôsobom prežívajú E, svoju identitu. Chceme organizovať e, e, predstavenia, alebo teda chceme, aby tieto deti, títo mladí ľudia minimálne raz do roka sa zúčastňovali aj takýchto kultúrnych, hudobných alebo iných predstavení. Väčšina mladých ľudí bude mať počas roku k dispozícii taký tzv. kultúrny pas, čo im umožní zúčastniť sa takýchto Ehm, podujatí. Je to geolokalizovaná aplikácia, ktorá je veľmi vhodná pre mladých ľudí, ktorí sú veľmi digitálni, tak povediac, e, ktorí e, chcú vnímať kultúru, ktorá je okolo nich. Je tam vlastne kredit v hodnote 100 eur. Momentálne je to taký pilotný projekt, e, ktorý testujeme na pár stovkách ľudí v Taliansku. To spustila Renziho ešte vláda a táto, tento kredit, týchto 100, alebo týchto niekoľko 100 eur bude Ehm, bude, bude zdieľaný medzi štátom, medzi kultúrnymi organizátormi a medzi inými organizáciami. Pokiaľ tento projekt bude úspešný, e, tak e, aj vďaka geolokalizácii e, bude takéto, ehm, takáto podpora kultúrnych aktivít úspešná nie iba v danej krajine, ale prostredníctvom Erasmu aj v ďalších krajinách. Ďakujem. Vielen herzlichen Dank für diese Ďakujem pekne za tieto veľmi pozitívne príklady, o ktorých ste nám referovali a teraz tam slovo um, Marii Auguste Santos z portugalského parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. V mene portugalského parlamentu um, pozdravujem všetkých prítomných my sme spomienky, e, ktoré máme a zodpovednosť, ktorú preberáme bez spomienok, neexistujeme bez zodpovednosti, si nezaslúžime existovať. To napísal Jose Saramago v 94. E, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru. Je potrebné e, naše kolektívne povedomie uchovávať. Vzdelanie a veda musia k tomuto prispieť prostredníctvom spoločných poznatkov, ktoré existujú Našim, naše spoločné dedičstvo je e, veľmi dôležité a musíme ho postúpiť nadchádzajúcim generáciám. Portugalsko je otvorenou krajinou, má dlhoročnú tradíciu, veľkú diasporu na všetkých kontinentoch sveta, krajina, ktorá je otvorená e, pre e, ľudí, pre ľudské práva občanov, Ide e, o to, aby sme sa postarali o dobrú budúcnosť pre nadchádzajúce generácie. Portugalsko sa domnieva, že kultúra je jedným z pilierov demokracie a národnej identity. Musíme ju sprístupniť všetkým. Potrebujeme kontinuálnu prácu na zachovaní a rozširovaní nášho kultúrneho dedičstva a za týmto účelom potrebujeme transverzálnu kultúrnu politiku, ktorá zahrňa aj oblasť e, vzdelávania. V oblasti vzdelávania musíme postupovať metodicky za týmto účelom eh, je potrebné umenie a humanitné vedy viac eh, sa im venovať na školách. Tiež je treba mobilizovať vedu, využívať nové technológie a digitalizáciu pre obsahy kultúrneho dedičstva, aby sme ho zachovali, aby bolo hodnotnejšie. Je potrebné e, posilniť proces demokratizácie, aby sme umožnili všetkým občanom mať prístup ku kultúre. E, bolo uskutočnených mnoho projektov zameraných na rôzne sektory. Máme Národný plán umenia, e, ktorý je adresovaný žiakom a e, potom niečo podobné, čo sme v minulosti robili prostrednícom Národného plánu na podporu e, čítania. Plnenie týchto národných plánov znamená, že vytvárame prepojenia medzi administratívou a lokálnou úrovňou a rôznymi aktérmi občianskej spoločnosti. Naše kultúrne dedičstvo Európskej únie je naša spoločná identita. To je základ mm, tohto vzťahu medzi vzdelávaním, kultúrou a históriou. Chceme eh, Mm, mať možnosť e, dobre sa vyvíjať z aspektu politického, sociálneho a kultúrneho a škola musí byť e, v stave e, toto podporovať aj v súlade s UNESCO, so zoznamy UNESCO je potrebné sprostredkovať mladým tieto zručnosti a poznatky. Musíme aj naďalej budovať, aby sme zachovali to, čo už máme, aby sme integrovali tieto kultúrne hodnoty do každodenného života. Medzi vzdelávaním a verejnou politikou a oblasťou kultúrneho dedičstva je mnoho prepojení Avšak potrebujeme lepšie štruktúry, aby sme to vedeli lepšie prepojiť, musíme lepšie navzájom spolupracovať. Túto spoluprácu musíme prehlbiť, aby sme naše poznatky, naše hodnoty, hodnoty E, si vedeli lepšie e, zdieľať, aby to posilnilo e, naše prepojenie. V časoch globalizácie a univerzalizácie už neexistujú ohraničené kultúry. Potrebujeme vzájomný rešpekt, interkulturálny dialog na základe dodržiavania ľudských práv a mierových snách. 70 ročnicu oslavujeme vyhlásenia Charty základných ľudských práv. Európa musí byť svetlým príkladom v tomto období v oblasti kultúry, vzdelávania, pretože to povznáša nášho ducha a to nás robí ľudskými. Potrebujeme humannejšiu politickú akciu je na nás, aby sme posilnili našu európsku identitu. Na záver chcem citovať Alberta Camus. Mm, bez kultúry, bez relatívnej slobody, ktorú znamená e, je spoločnosť, aj keď sa zdá byť perfektnou, e, len spoločnosťou v džungli. Preto každá autentická tvorba je darom pre budúcnosť. Ďakujem e, za tieto náruživé e, slova. Teraz budeme pokračovať Teutou Siu z Kosovského parlamentu. Ďakujem e, pekne. V mene Teuty poviem ja niekoľko slov. Vážené dámy a páni, kultúrne dedičstvo v eh, Kosove pochádza eh, z predávnych eh, čias, z čias antiky. Kultúrne dedičstvo je veľmi hodnotnou eh, vecou, ktorú si musíme vážiť, zachovávať ju našou ústavou a eh, našimi zákonmi. Eh, Kosovská republika investuje do zachovávania kultúrneho dedičstva. Verím, že to je dôležitá súčasť európskeho kultúrneho dedičstva. Ak Európska únia eh, bude investovať eh, do eh, tohto kultúrneho dedičstva, to by bolo dobré. A je dobre pozrieť, prísť a pozrieť sa, že tá realita sa ďaleko odlišuje od toho, čo sme e, počuli dnes od srbských zástupcov. Mnoho artefaktov e, je zadržiavaných v e, Srbsku v múzeách a mali by byť vrátené naspäť Kosovskej republike. Zu Emrula Išla und ich möchte mich... A teraz prejdeme k Emru Lahovi Išlerovi. Ospravedlňujem sa veľmi, že nám to dnes nevyšlo so zabezpečením tlmočenia do turečtiny. Hnevám sa veľmi, lebo včera to fungovalo. Určite to budeme ešte interne riešiť a môžem vás len poprosiť o prepačenie. Viem, že na dnes ste sa teda už pripravili v angličtine, takže poprosím vás, aby eh, ste nás potešili vašimi slovami. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som vyjadriť svoju vďaku Európskemu parlamentu za zorganizovanie tohto stretnutia a som presvedčený o tom, že zdieľanie poznatkov prispieje k e, ďalšiemu rozvoju našich vzťahov. E, Turecko ako krajina v rámci ne e, procesu negociácie prikladá veľký význam kulturálnym aspektom aspektom, kultúrnym aspektom e, vzťahov a tiež mm, výuke kultúry. Pokiaľ ide o kapitolu 26 vzdelávania a kultúra, pracujeme na zjednotení e, vzdelávania podpory e, mládeže Turecko je pripravené začať e, vyjednávania o tejto kapitole, ale e, žiaľ e, je to politicky blokované. Ehm, je e, veľmi dôležitá rozvojová politika. Turecko zdieľa e, názor EÚ, pokiaľ ide o podporovanie kultúrnej diverzity a ochrany kultúrneho dedičstva. V tomto e, rámci Turecko podporuje pri vstupuje k európskej agende zachovávania kultúrneho dedičstva aj v rámci UNESCO. Turecko je súčasťou mnohých medzinárodných medzinárodných dohovorov týkajúcich sa kultúrneho dedičstva a úzko s nimi spolupracuje. Od 2002 Turecko je súčasťou programu EU na podporu mládeže a vzdelávanie, ako napríklad kultúrneho programu. viaceré e, tu e, e, urecké asociácie umelecké nadácia pre kultúru napríklad e, a umenie e, podporovala rôzne kultúrne projekty. Spolupracujeme tiež s medzinárodnými organizáciami ako UNESCO, e, aj s Interpolom a s celnými organizáciami sme zabránili pašovaniu umeleckých diel. Z tohto pohľadu Turecko prikladá veľkú dôležitosť pri navrateniu umeleckých diel do krajín pôvodu. Naša krajina je súčasťou všetkých dôležitých medzinárodných dohovorov, ktoré navracajú e, veľmi cenné umelecké artefakty, ktoré predstavujú súčasť identity tej ktorej krajiny. Turecko e, prispieje pri riešení e, konštruktívnym spôsobom. Všetky krajiny sa musia snažiť o posilnenie vzájomnej spolupráce a uvedomiť si svoju zodpovednosť, ktorá im vyplýva z medzinárodných záväzkov. Turecko Turecko eh, je, eh, odsudzuje eh, di, ničenie kultúrnych artefaktov, kultúrneho majetku. Mm, je nám o zabranenie nelegálneho pašovania je potrebné e, vynasnažiť sa, aby e, sa všetky e, ukradnuté artefakty vrátili do krajín pôvodu. Napríklad naše ministerstvo spolupracuje aj s našimi orgánmi na výkon práva a boli vytlačené brožúrky s takýmito umeleckými artefakt, artefakt produktmi, aby, boli, e, e, aby bolo možné ich navrátiť do krajín pôvodu. Turecko e, robí aj zmeny vo svojom vzdelávacom systéme a príjma nové kroky, pokiaľ ide o zakomponovanie kultúrneho vzdelávania. Turecko je súčasťou programov v mnohých oblastiach, napríklad twinningových projektov v oblasti vzdelávania, napríklad projekty celoživotného vzdelávania, ktoré sú dôležité pre mladých e, ľudí kolegovia a chcem vyjadriť e, e, určité obavy. E, naša kultúra, naše náboženstvo nám neumožňujú ničiť nejaké církevné pamiatky, celé staročia. Kostoly a synagógy koexistovali spoločne, napríklad v Otomanskej ríši E, naše e, mesto bolo mierovým e, mestom. Po rozpade otománskej ríše mnoho, mnoho mešít a synagóg bolo zničených. Dnes v Turecku mnoho Mm, kostolov a synagóg bolo e, zreštaurovaných a sú otvorené pre e, návštevníkov. E, vážení kolegovia, teším sa na náš dialog a na vaše príspevky. Ďakujem pekne. Môžeme len dúfať, že aj keď politicky po politickej stránke je to niekedy e, e, trošku komplikované medzi EÚ a Tureckom v súčasnosti. Dúfame, že po tej kultúrnej stránke to bude fungovať e, a môže fungovať lepšie. A teda ďakujeme, že ste tu dnes boli mm, medzi vami, že ste nás poctili návštevou. A teraz záverečné kolo. Do 12.15 máme ešte čas na diskusiu. Pokúsim sa udeliť slovo čo možno najväčšiemu počtu rečníkov Začneme Mary Louise O'Donner eh, z Írskeho senátu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pýtali ste sa na krízu identity. Kto sme, odkiaľ pochádzame, kam ideme. Musíme sa pozrieť aj na eh, umenie, aby túto otázku odpovedalo. Keď sa pozrieme na zachovávanie kultúrnej identity, eh, osobnej dôstojnosti, je to sila umenia, sila hudby, vizuálne umenie, literatúra, básne, to sú najväčšie, to je najväčšia sila, ktorú máme ako politická sila aj v štruktúre vzdelávania. Keď sa pozrieme na tú silu, je to sila, ktorá vám dodá zdravie, e, je to a, mm, a, a, a, um, we also need... Okay. Musíme aj tu napomenovať to, čo sú tu tie veci, prečo umenie je v strede tohto všetkého, prečo nie sú v čele, tak ako veda, matematika a podobne, prečo sa to všetko teraz nedeje, prečo nemôžeme menovať tieto konkrétne veci. Všetko, čo sme stále dnes povedali, to boli presne tie aspekty kultúry, ktoré sú ich prejavom. Musíme začať veľať veci pravým menom. Každý krát, keď zapnem televíziu, vidím bankárov, ktorí tam stoja, vyťára a získavajú peniaze na to a na to a my im platíme za ich veľmi závažné chyby a tú istú moc musíme mať aj pri kultúre a umení. Musíme o to bojovať, pretože je to naše osobné, duševné, emotívne a intelektuálne hospodárstvo, ktoré tým hájime. Ďakujem pekne aj za tento veľmi náruživý príspevok, pod ktorý sa môžeme, myslím, všetci podpísať. Anna Vasilievská z Polského snemu teraz má slovo. Kde sa nachádza? Nech sa páči minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som e, členko Polského parlamentu e, v výbore pre kultúru. Chcela som vám predstaviť niekoľko myšlienok v súvislosti s kultúrnym dedičstvom, úlohou kultúrneho dedičstva v vzdelávacom procese je veľmi dôležitá. Chceme rozširovať poznatky, chceme, aby sa žiaci zaujímali o kultúrne dedičstvo, chceme vytvoriť lepšie povedomie pre tieto témy. Je dôležité už v ranom detstve s tým začať, už na základných školách toto, um, tieto poznatky musia byť pre deti samozrejme prístupné, je to potrebné primerane pre deti spracovať a vytvoriť im príslušné podmienky, napríklad hry v meste alebo hľadanie pokladov a takto spoznávať historické e, budovy alebo predstaviť si, ako mesto vyzeralo pred 100 rokmi. To je aj dobrá príležitosť na stvárnenie e, voľného času a to aj v rodine. Je e, potrebné deti upriamiť teda ich pozornosť na to, čo existuje aj na lokálne inštitúcie v škole, e, je teda tiež možné prispieť e, príspevkom a chrániť naše kultúrne e, dedičstvo. Tým podporujeme našu lokálnu, národnú a európsku identitu. To všetko by mali podporovať učitelia, podporovať to v škole. Ďakujem pekne a teraz opäť za náš parlament Julie Vod. Len som chcela povedať, že vzdelávanie eh, musí eh, eh, sa týkať aj nás. My sa musíme učiť a musíme byť pokorní a vedieť, že sa ešte neurobilo všetko a musíme sa angažovať priamo v teréne. Budem E, vy politický stážista e, v organizácii Európskej e, pre múzea a pre, žijem tam v Maastrichte s nimi deň a je o tom aj film. Môžete si ho pozrieť, ak máte záujem. A vy môžete tiež sa takto politicky e, angažovať a byť akýsi praktikant u vás v múzeu. Uvidíte, ako veci prakticky fungujú, čo všetko tieto organizácie e, musia robiť, aby sa vysporiadali s výzvami. Nož a my e, by sme mali byť a musíme byť oveľa lepšími advokátmi tohto sektoru. Ďakujem pekne. Pán Sevastakis z greckého parlamentu. Ďakujem pekne, pani predsednička. U nás v Aténach v Grécku pri všetkých prácach, pri, pri e, vykopávkach sa neustále objavuje niečo nové z čias antiky. To e, znamená, e, že minulosť súvisí s dnešným budovaním e, miest aj s tým, ako vnímame prírodu, skúsenosti v meste, skúsenosti v prírode sú tiež formou, istou formou vzdelávania keď už teraz vedome vnímame e, skutočnosť z dnešného pohľadu, to samo o sebe už je vzdelávaním a ten tlak veľký, ktorý existuje vzhľadom na masívne migračné pohyby, vytvára e, neistotu. Ale keď zoberieme si, preberieme techniku z minulosti, to súvisí aj so štruktúrálnymi neistotami dnešného človeka. Tieto veci treba diskutovať. Nie je možné len technologickými prostriedkami niečo zachraňovať z minulosti. Ale potrebujeme tiež aktívny, otvorený pohľad, moderný postoj, ktorý nám umožní tieto veci vnímať a vytvoriť to nové, čo je potrebné pre Európu. Ďakujem. A teraz pani Bild. Ďakujem pekne. E, pokiaľ je iniciatívu číslo 4, kultúrne dedičstvo, dedičstvo v tranzícii, najmä náboženské dedičstvo, ktoré e, nie je v dobrom stave. To je e, vo Francúzsku veľmi citlivá téma aj v mojom regióne, kde niekedy prichádza alebo dochádza až k škandalóznym e, prípadom, kedy napríklad kostol Františka z Asisi, Sveto Františka z Asisi sa, zme, sa má zmeniť na e, novú reštauráciu KFC alebo na nové obchodné e, stredisko. <clears throat> Pokiaľ ide o prístup k náboženskému dejstvu, tak je to samozrejme častokrát aj aktuálna téma. Boli boli tu napríklad útoky na autobusy s ortodoxnými e, pútnikmi, ktoré sa udeli e, nedávno. Čiže čo my spravíme s našim dedičstvom, našou identitou, pokiaľ e, ochrana kultúrneho dedičstva tohto náboženského charakteru nie je pre nás prioritnou témou. Je to otázka našej identity, našej kultúry. Ďakujem. Ďakujem a posledným rečníkom v tomto kole je Luigi Galo z talianského parlamentu. A potom to musím žiaľ ukončiť. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem, za vš- e, ďakujem všetkým tým, ktorí sa aktívne zúčastnili tejto diskusie. Ja chcem hovoriť o vzdelávaní veľmi aktívne. Článok Európskej zmluvy hovorí aj o tom, že treba vytvoriť európsky rozmer vzdelávania a to znamená spoločný pedagogický model, ktorý vychádza z našich dejín a z toho, kde nájdeme európsku identitu. Môžeme o tom uvažovať, ako je možné sa aj v oblasti kultúry e, ponoriť a hovorí sa, že tento kultúrny rozmer mal byť prepojený s ostatnými disciplínami, aby sme si to mohli osvojiť. Máme na jednej strane európske zákony, ktoré boli e, implementované našim parlamentom v Taliansku a tam išlo konkrétne opatrenie, aj to je vzdelávanie docentov, teda vzdelávanie vyučujúcich. A tam by sme mohli pracovať možno ešte štrukturovanejšie. Ďakujem veľmi pekne aj za, tento pos- za toto posledné veľmi emocionálne napínavé kolo. Ale to je v poriadku takto, keď ukážeme občas aj troška naše vášne a necháme aj ostatných, aby to videli, aby videli, že kultúra sa e, má realizovať aj vo vzdelávaní. Na záver našej konferencie mám veľkú radosť tu privítať komisára EÚ zodpovedného za kultúru, vzdelávanie a šport. Pán Tibor Navračič, vitajte tu medzi nami a dovolte, aby som vám teraz dala slovo a tým vlastne aj ukončila dnešné podujatie. Pán Navračič, máte slovo. Ďakujem, vážení poslanci Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Tieto posledné dva dni boli naozaj dobou reflexie, debatovania o dôležitých veciach, o našom kultúrnom dedičstve, okamihom pozrieť sa na našu budúcnosť, kde naše kultúrne dedičstvo zohráva ústrednú úlohu, aby sme hovorili o tom, ako spolu dokážeme z tejto vízie spraviť realitu. Je to aj pre mňa obdobím osobne sa poďakovať vám za podporu v tomto roku a v úsilí. V roku 2017 ste ma podporili a pomohli mi presadiť schválenie Európskeho roka. Potom bolo treba zabezpečiť rozpočet. Tu ste pomohli tiež. Roku 2018 nás neustále podporovali pri mnohých akciách a podujatiach v Európe. Vaši kolegovia e, podporovali, propagovali toto úsilie vo vašich vlastiach a okrem toho ste z Európskeho roka kultúrneho dedistva spravili súčasť života vašich voličov a to úsilie sa oplatilo. Viac ako 6 miliónov ľudí sa zatiaľ zúčastnilo v 11 500 podujatiach a 8 tisíc projektov bolo označených rokom. Podarilo sa nám osloviť mladých ľudí, strážcov našeho kultúrneho dedičstva, ktoré je jedinečné a nenahraditeľné. Jedným úsilím bolo objavte EU pilotná iniciatíva komisie z tohto roka financovaná Európskym parlamentom. 15 tisíc mladých Európanov mohlo zadarmo cestovať, aby objavilo Európu a jej kultúrne aj prírodné dedičstvo, aby sa poučili od ostatných a aby videli, čo to znamená byť Európanom. Dvaja z týchto e, štyro ľudí sa stali aj spravodajcami kultúrneho dedičstva, až e, hovorili o tomto aj v médiách. Ďalšou dôležitou iniciatívou tohto roka je mapa príbehov Spoločného výskumného centra komisie. Je to interaktívna Eh, online platforma zadarmo, kde máte na končekoch prstoch kultúrne dedičstvo Európy. Môžete získať informácie o iniciatívach EÚ a jej eh, partnerov. Takéto mapy umožňujú aj prístup do digitálnej zbierky Európeány, kde viac ako 50 miliónov umeleckých diel, kníh a podobne z 3500 kultúrnych inštitúcií Európy. Zatiaľ tieto mapy mali 15 tisíc používateľov a pracujeme každý deň na tom, aby sme ten počet zvýšili. Tieto iniciatívy a podporujúcne čísla umožňujú spájanie ľudí z Európy, tých, ktorí chcú znovu objaviť a zapájať sa do svojho kultúrneho dedičstva. Od najmenšej dedinky po najväčšie mesto sme oživili záujem ľudí o kultúrne dedičstvo a zdieľaný európsky priestor. Jeden z príkladov bolo aj e, bola iniciatíva v deň Medzinárodňa mieru. To bolo zvonenie zvonov. Volalo sa to Deň zvonenia a udialo sa to v 14 európskych e, krajinách v septembri. Ukázali sme, že keď hovoríme rôznymi jazykmi a máme rôzne názory, zvonenie zvonov e, rozosieva všeobecné posolstvo mieru a nádeje pre budúcnosť Videl som, ako tieto skúsenosti umožňujú ľuďom preskúmať ich lokálnu, regionálnu aj európsku identitu alebo národnú identitu v európskom kontexte. Takto sme chceli pochopiť e, prekrývajúci sa, prekrývajúci sa identitu našich spoločností aj na samých. Ja som presvedčený, že naše európske priebehy spojené spoločný, spája spoločné historické e, spoločná história. Veľmi by nám pomohlo, keby sme nezabudli na to, čo sme sa naučili. A síce, že je viac toho, čo nás spája, než to, čo nás rozdeluje. Tento pocit jednoty naozaj charakterizuje tento rok. Je to inkluzívna, rozsiahla iniciatíva, do ktorej sú zapojené všetky EU inštitúcie, členské štáty, 9 partnerských krajín, ako aj mnoho aktérov z oblasti kultúry vidíme podporu Európskeho parlamentu. Napríklad parlament financoval 800 tisícmi eurami pilotný projekt na preskúmanie 1500 Eh, židovských cintorínov v piatich vybratých európskych krajinách. Tento projekt o, bude hovoriť aj o dobrých osvedčených postupov na ochranu pohrebných miest, eh, židovských pohrebných miest. Prečo je to dôležité v kontexte tohto roka? Tieto cintoriny predstavujú totiž jednu z tých mnohých rozieb, ktorá je súčasťou európskej histórie. Pre mňa je to práve ten dôvod, prečo musíme zachovať historické lokality. Ak zabezpečíme ich budúcnosť, umožníme im, aby nás nasmerovali v našom každodennom živote. Takýto spôsob uvažovania vidíme aj v prípravnej akcii príprav Európskeho parlamentu, čo sú inovatívne podnikateľské modely pre súkromné domy z kultúrneho dedičstva, pretože takéto domy v Európe vlastní až 30 vlastníkov. Akým zabezpečíme udržateľnú budúcnosť, umožníme budúcim generáciám, aby videli, ako žili ich predkovia a dokážeme im ukázať náš pokrok. Dámy a páni, Európsky rok skončí o niekoľko týždňov ale zabezpečíme, že kultúrne dedičstvo bude aj naďalej na poprednom mieste v európskej politickej agende. V som navrhol nový program, Európsky program pre kultúru, náplň pre kultúru. Ide tu o kultúru, kultúrnu rozmanitosť, aby sme boli sociálne súdržnejšie a ekonomicky konkurencieschopní a vybudovali silnejšie väzby s našimi partnermi na celom svete. Je tam akčný plán pre kultúrne dedičstvo, ktorý predložím 7. decembra, keď oficiálne ukončíme vo Viedni tento rok. Akčný plán bude definovať politické dedičstvo tohto roka a bude aj plánom pre našu budúcu prác na propagácia ochrane európskeho dedičstva. Pracujeme celý rok v súlade s zásadami angažovanosti, udržateľnosti, ochrany a inovácií. Pokrie témy, ako je dobrovoľníctvo mládeže, prístup ku, prístupnosť kultúrneho dedičstva, boj proti e, obchodovaniu s kultúrnymi predmetmi. Akčný plán bude aj inšpiráciou pre regióny a mesta v Európe ako aj pre organizácie kultúrneho dedičstva a ich siete pri vypracovaní vlastných akcií. Nemôžeme mať silnú politiku bez správneho financovania. Preto chceme zvýšiť rozpočet kreatívnej úrovni na 1,85 miliard eur v našom dlhodobom e, rozpočte po roku 2020. Rokovania rozpočte ešte prebiehajú a ako vždy sú tam e, napínavé okamihy. Je to dôležité pre nás, tí, ktorí veria v sílu kultúrneho dedičstva, veria v takto vybudovanie inkluzívnejšej spoločnosti a stoja bok po boku. Ja viem, že s vašou podporou to dosiahnem. Ďakujem ešte raz za vašu tvrdú prácu a teším sa na to, že sa znovu stretneme na záverečnom obrade vo Viedni. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Môžem sa len pridať tomu, čo ste povedali a chcem využiť túto príležitosť aj na to, aby som sa všetkým ešte raz poďakovala. Poďakovala za to, že ste sa tak aktívne zúčastnili na tomto dvojdňovom podujatí tu v Európskom parlamente, ako aj za to, že ste prispeli k tomu, že Európsky rok kultúry bude trvať dlhšie ako rok 2018, pretože jeho účinky pretrvajú a to je určite ten najväčší úspech tohto tejto veľmi dôležitej kultúrno-politickej iniciatívy na európskej úrovni. Ak tu sa nám práve podarí udržať, zabezpečiť udržateľnosť tohto projektu, týmto končím dnešné rokovanie a chcem pozvať všetkých zástupcov národných parlamentov, Európskeho parlamentu a pozvaných hostí k male, na malý koktejl v Brasserie Jan, to je o poschodie nižšie a tam si nájdeme a zda priestor na ďalšie pokračovanie našich rozhovorov. Ďakujem vám za to, že ste tu dnes boli. Ďakujem aj našim tlmočníkom ktorí nám ako vždy pomáhali v našej práci. A nakoniec ešte máme aj informačné materiály na, pri východe z rokovacej miestnosti, štúdia a brožúry. A teraz posledná veca. Ešte budeme mať rodinné fotografovanie so všetkými účastníkmi, kde? Tu. Tu vpredu Takže v prvom rade prosím, poďte všetci sem, aby sme si spravili rodinné foto. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa, náš výbor sa stretne ešte popoludní.